okay, everybody, could we start to settle down and, and clear the floor? Dobre, takže poprosím, aby sme všetci zaujali svoje miesta. Môžem kričať hlasnejšie, ak si želáte. Poprosím ešte raz. Poprosíme, aby sálu opustili predstaviteľia médií, aby sme mohli začať. Neviem, či počuť môj hlas dozadu cez všetky tie kamery. Takže ešte raz poprosím poslancov Európskeho parlamentu, aby zasadli na svoje miesta, pretože už aj tak meškáme nejakých 10-15 minút. Takže hneď teraz už na začiatku oznamujem, že plánujem vlastne aj natiahnuť potom záver o rovnaký čas. Dovolte mi privítať dezignovaného komisára pána Almoniu, ktorú ktoré už vlastne dobre poznáme. Neboli sme zabúdať na to, že dezignovaný komisár už poskytol odpovede na prípravný dotazník a vo všetkých jazykoch bol k dispozícii poslancom. Vyhodnotenie komisára bude z hľadiska jeho všeobecnej kompetentnosti, z jeho nezávislosti osobnej, z hľadiska Znalosti príslušného portfólia aj z hľadiska schopnosti komunikovať a komunikačných zručností. Takže poprosím v sále ticho. Pokiaľ ide o postup, budeme postupovať generickým formátom, čo znamená, že komisár začne prejavom, ktorý nebude presahovať 10 minút. Potom budú nasledovať otázky poslancov, jedna otázka z každej politickej strany, takto sa budú striedať. Čiže prvé kolo bude z výboru Ekon, potom budú dve otázky z, zo strany poslancov z výboru pre dopravu. Takže samozrejme, e, snažíme sa dodržať postup, aby sme tu sedeli viac než 3 hodiny. Samozrejme, že potom budú poskytované odpovede. Chcem povedať časový limit na otázky. Jedna minúta na otázku, dve minúty má dezignovaný komisár na odpoveď. Nie je povolené dávať viac otázok. Jedna minúta je, jedna minúta je na náväznú otázku, ktorá sa týka tej istej témy, pričom sa v nej nebude zavádzať nejaká nová téma, pretože potom bude mať komisár k dispozícii už len jednu minútu na odpoveď. Čiže by nebolo fér, keby prišla úplne nová téma v otázke. Vyhľadzujem si právo aj nepovoliť niektoré otázky. Takže poprosím, nehovorte ani veľmi rýchlo. Prv, než dám slovo dezignovanému komisárovi, dovolte mi niekoľko poznámok zo strany predsedníctva. V prvom rade pán Almania. Výbor pre hospodárske veci oceňuje vaše odpovede v písomnej forme. Skutočne ste boli veľmi otvorení a transparentní oči výboru a chceme počiarknúť význam toho, že aktivity, ktoré sa týkajú dokumentov legislatívnych aj nelegislatívnych, že sa tieto zasielajú v návrhu, ako vo forme návrhov do parlamentu dostatočne včas. A toto ideálne by sa malo týkať aj tých vecí, o ktorých vy viete a my o nich nevieme a boli by sme s nimi radi oboznámení. Takže veľmi si vážime vaš, vašu angažovanosť v tejto oblasti. Pokiaľ ide o finančnú krízu, príslušní treja komisári, ktorí sa zaberajú touto témou, budú určite pokračovať vo svojej spolupráci. Výbor EKON má zodpovednosť za všetky tieto oblasti politiky a verím, že aj tá politika, ktorá sa bude ďalej vytvárať, bude náležite homogénna. A uvítame práve aj zapojenie nášho výboru do tohto portfólia. V svojej písomnej odpovedi ste taktiež povedali, že inštitucionálne Spôsobí inštitutálny systém rozhodovania je garanciou efektívnosti, spravodlivosti a náležitého procesu. Samozrejme, ten systém možno ťažko sledovať a možno bude ťažké demonstrovať, že záruky do seba zapadajú už dostatočne zavčasu. To zistili aj niektorí poslanci. Takže by som chcela požiadať, že toto naozaj je problémová oblasť pre poslancov, ale snažíme sa čo najlepšie vykonávať svoju prácu. A niekedy potrebujeme aj viac, než len nepotvrdené deklarácie, ktoré sa týkajú procesu. Možno potom, keď budete na konci vyslovať svoje záverečné vyhlásenie, tak mi prosím, e, buďte takí láskaví reagovať aj na tieto podnety. Takže dávam teraz slovo dezignovanému komisárovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Zhruba pred 5 rokmi, v oktobri 2004, som sa postavil pre tento istý výbor za podobných podmienok ako dnes a už vtedy som preukázal, že som presvedčený v záujme európskych vecí a vlastne v apríli 2004 som začal pôsobiť už ako komisár. A teraz ako dezignovaný komisár chcem na 100% potvrdiť, že som rovnako angažovaný ako vtedy. Za tých 6 rokov, čo som pôsobil ako komisár, skutočne som zažil veľké uspokojenie v práci aj z hľadiska toho, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci európskej integrácie. Projekt európskej integrácie, ktorý vlastne zobral aj cestou mieru a stability a integrácie na kontinente. Pričom ide o to, aby aj ekonomika dokázala splňať tie najvyššie požiadavky. Toto je cesta, o ktorú tiež mám záujem. Verím, že Európa sa aj čoraz viac bude uberať cestou jednotnejšej jednotnejšieho systému, aby mohla naozaj jednotne vystupovať aj na globálnom poli. Ešte v dôsledku krízy je mnoho aspektov dosť narušených a v období od 2004 až do súčasnosti som sa pokúšal sledovať ten ideál, ktorý bol pred nami pri mnohých príležitostiach sa debatovalo o rôznych aspektoch môjho riadenia aj na pôde tohto výboru, aj na pléne parlamentu a skutočne ten dialog bol veľmi plodný a konštruktívny. V tomto nastávajúcom období bude môj postoj rovnaký aj z hľadiska postojov voči komisii a aj pokiaľ je o úlohu komisie a jej pozícii voči parlamentu. Kríza viedla k tomu, že milióny ľudí prišli o zamestnanie, mnohí z nich mladí. Chcem ale hneď povedať, že vďaka Európskej únii a jej existencii a vďaka tým nástrojom, ktoré dávajú inštitúciám do rúk príslušné zmluvy, je tu cesta ku hľadaniu riešení, ako von z krízy. Preto potrebujeme koordinovanú stratégiu, ku ceste von z krízy, aby sme dosiahli rast, ale aby sa nám podarilo zaintegrovať, teda aby sa nám podarilo dosiahnuť európsku integráciu pre občanov. Isté, z hľadiska krízy sa musíme zamerať aj na pozíciu EÚ v rámci celého globálneho sveta. Preto aj na komisii, aj v rámci parlamentu, aj na rade. Máme veľkú zodpovednosť, ktorá nám leží na predciach do nastávajúcich rokov. Ja teda beriem na plece aj tú zodpovednosť nového postu s veľkými ambíciami a s veľkým nadšením, pretože verím, že máme k dispozícii nástroje, ktoré nám pomôžu prekonať tie nové výzvy a skutočne aj vďaka nové, Lisabonskej zmluve sa nám podarí úspešne dotiahnuť do konca to, čo sme si vytýčili. Čiže teraz bezprostredným cieľom bude prekonať krízu a potom budeme sa snažiť o dosiahnutie udržateľného rozvoja a rastu. Preto politika hospodárskej súťaže ako aj v súvislosti s vnútorným a zahraničným obchodom, si vytýčujú ciele, kde vlastne je jasné, že treba využiť príslušné prostriedky, aby sme mohli efektívne pôsobiť na globálnej scéne. Podniky budú v lepšej situácii, keď budú môcť inovovať, investovať a vytvárať na vnútornom trhu nové pracovné príležitosti. To znamená, z hľadiska vnútorného trhu viac hospodárskej súťaže a lepšie fungovanie ekonomiky. Čo je ale ešte dôležitejšie z hľadiska občanov, ktorí sú vlastne spotrebiteľmi, aby vlastne oni mali väčší výber vďaka lepšej hospodárskej súťaži, aby bola vyššia kvalita, aby boli nižšie ceny. A toto sa už preukázalo aj pri mnohých príležitostiach v minulosti, že takto to funguje. Bude veľmi potrebné prísne dodržiavať patričné normy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže v Európe, tzv. due process, a musíme hľadiť na všeobecný záujem občanov. Čiže politika hospodárskej súťaže bude spravodlivá a nebude sa opierať o partikulárne záujmy a budeme hľadiť práve na to, aby občan bol tým, ktorý bude ťažiť najviac z našich rozhodnutí. Preto budeme hľadiť aj na to, aby neboli porušované príslušné normy hospodárskej súťaže. Nedopustíme, aby dochádzalo k zneužívaniu pozície na trhu. Týka sa to aj e, aspektov, kde sa, nám, kde sa budeme snažiť o zabránenie vytvorenia dominantnej pozície veľkých podnikov napríklad. Ale samozrejme nebudeme sa snažiť nejak obmedzovať hospodárskú súťaž. Chceme zaistiť bezpečnosť, istotu a predvídavosť, predvídateľnosť, aby nedochádzalo ku zneužívaniu pozície silných aktérov na trhu. V bezprostrednej budúcnosti sa budeme venovať tzv. vertikálnym dohodám, aby sme mohli uplatniť hlavne nové modality pre niektoré odvetvia priemyslu, napríklad pre elekt- týka sa to elektroniky a elektronického priemyslu, ďalej automobilový priemysel, ďalej sa budeme venovať aj otázkam poistiek a poisťovacieho sektoru. Koncom tohto roku chcem schváliť revíziu horizontálnych dohôd. Asi veľmi dobre viete, že existuje vlastne aj to, čo zrealizovala komisia aj parlament, pokiaľ ide o kompenzácie spôsobené normami hospodárskej súťaže. Som za to, aby sme preskúmali podrobne rôzne možnosti, ktoré sa týkajú tejto oblasti, aby sme neotvorili ďalší priestor nejakým excesom. Sľubujem, že zohľadním všetky pripomienky zo strany parlamentu v tejto oblasti a v plnej miere budem parlament do príslušnej debaty zaangažovávať. Pokiaľ ide o kontroly a kontrolné mechanizmy, tak tam práve uplatňuje príslušné finančné prvky. Bankový sektor dostal veľmi veľké objemy podpory. Dôležité bolo vlastne zabraniť tomu, aby e, došlo k narušeniu vnútorného trhu a k jeho destabilizácii v dôsledku krízy z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby mohli banky fungovať. A teraz vlastne pripravujeme stratégiu na to, ako postupne stiahnuť, postupne znižovať tú podporu, ktorá bola poskytovaná bankám v súvislosti s tým, ako banky postupne e, sa nachádzajú v lepšej hospodárskej situácii. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, ktorá sa uplatňuje v reálnej ekonomii, tam predovšetkým zdôrazňujeme aspekt prístupu ku úverom. Komisia musí rozhodnúť o tom, aký bude ten vhodný moment pre uplatňovanie jednotlivých opatrení. Isté máme určité očakávania z hľadiska vývoja, pokiaľ ide o vývoj, aj do konca tohto roku. Budeme sa snažiť o to, aby sa naša politika, aby naša politika prispela ku prekonaniu krízy, sme dokázali modernizovať aj metódy kontroly. Preto treba zaviesť aj príslušné nové predpisy, ktoré sa týkajú životného prostredia a ďalších horizontálnych oblastí, čo musíme potom hodnotiť, ako tieto sféry fungujú a čo sa dá vylepšiť. Pokiaľ ide o oblasť hospodárskej súťaže, táto bude veľmi dôležitá aj z hľadiska budúcej stratégie 2020, ktorá vlastne príde ako dôsledok Lisabonskej stratégie. A verím, že sa budeme uverať ešte dynamickejšie tou novou cestou. A pokiaľ ide o prekonávanie krízy, snažíme sa teda dosiahnuť dynamickú ekonomiku a udržateľnú ekonomiku. Takže si myslím, že Politika hospodárskej súťaže prispeje k tomuto procesu, aby napríklad služby sa stali dostupnými všetkým občanom a aby prispievali ku lepšej kvalite života občanov. Ako je aj uvedené v príslušných e, článkoch zmluvy aj v protokolu, protokole 26. A pardon, upozornený je rečník, že má skončiť. Takže, ak dovolíte, potom vám neskôr poviem ešte tú ďalšiu zvyšnú časť. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Veľmi milé je ľúto, že som vás musela prerušiť, ale čas musíme dodržiavať. Teraz sa dávame priestor predstaviteľom výboru EKON, konkrétne politickým stranám, čiže Jean-Paul Gauzès, nech sa páči. Monsieur le commissaire désigné, permettez-moi d'abord de vážený pán kandidát na komisára. V prvom rade by som vás raz rád privítal v tomto výbore. Ako ste povedali, 5 rokov ste boli našim častým hostom. Chcem vás privítať ale pred novým zložením tohoto výboru. Očakávame od vás jasné a angažované odpovede na rôzne otázky, ktoré budeme riešiť. Vy by ste mali mať zodpovedný za hospodárskú súťaž, to je rozhodne dôležitý prvok. Nie je to sám cieľ o sebe, ale je to prostriedok a z ekonomického hľadiska ide o posilnenie hospodárskej súťaže a politika hospodárskej súťaže by mala viesť k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu európskych podnikov. Mali by sme zabrániť navyšovaniu finančného zaťaženia a rôznych bremien, ktoré by zaťažovali občanov alebo firmy. A mám tu dve špecifické otázky, o ktorých sa e, hovorí. Otázka kolektívneho odvolania sa alebo, alebo kolektívnej žaloby a, a potom dohovor 1.2003, ktorý by sa mal zmeniť. Zaujímavá, ma, či príjmete opatrenia na to, ktoré by zmenili situáciu malých a stredných podnikov, ktorá je zvláštna. Ďakujeme, pán Kosus, a ďakujem vám teraz za vaše otázky. Súhlasím s vami v tom, že politika hospodárskej súťaže nie je cieľom sama o sebe. Je to nevyhnutný nástroj na to, aby sme splnili svoje ciele. Pokiaľ ide o vaše otázky teraz. Kolektívna žaloba, nuž, podľa mňa je to problém, ktorý čeliť, e, ktorému treba čeliť Musíme nájsť spôsob na to, ako by sme mohli e, odškodniť obete, obete nesprávneho fungovania pravidel hospodárskej súťaže. Nie je to totiž jediný prípad pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, dajú sa nájsť aj iné nástroje kolektívneho postupu, ako e, odškodniť spotrebiteľov. Dôležité však e, sú dve veci. Poprvé, treba sa pozrieť na to, akým spôsobom možno lepšie koordinovať rôzne postupy pre kolektívnu žalobu v oblasti hospodárskej súťaže a kolektívne žaloby v ostatných oblastiach, aby nedochádzalo k procesným zámenám. Druhá vec potom je zabraniť takému zneužívaniu, ku ktorému dochádza v určitých ostatných a, a, krajinách. Tomu zabrániť za každú cenu musíme. To si vyžaduje samozrejme úvahu, ktorú e, realizoval parlament aj komisia. Mali by sme však v tomto hľade uvažovať aj naďalej a Musím vám povedať, že počítam s veľmi aktívnou účasťou parlamentu, ako som už povedal. Teší ma, že takáto otázka vôbec je v procese spolurozhodovania diskutovaná. A potom tu bola ešte druhá otázka týkajúca sankcií a pokút. Pokuty sú odstrašujúcim nástrojom pre tých, ktorí chcú poškodzovať hospodárskú súťaž. Je to určitý odstrašujúci nástroj, ktorý by sme mali zachovať ale na určitej eh, adekvátnej úrovni. Ak budú pokuty príliš nízke, tak firmy nebudú motivované a budú aj naďalej konať tak, aby hospodárskú súťaž porušovali. Podľa analýz, ktoré sa v roku 2006 eh, zo strany komisie realizovali, je súčasná výška eh, pokút všeobecne primeraná. Ide o to, aby mali pokuty odstrašujúci efekt. Opakujem tú istú otázku, pani predsedkynia, aby e, mal pán komisár e, na, e, čas na odpoveď. Som e, južan, viete, a som taký teda e, hovornejší. Ďakujem vám. A, ako som povedal, tie pokuty podľa mojej analýzy plnia svoj cieľ, sú dostatočne vysoké na to, aby mali odstrašujúci efekt a je pravdou, že sú tu kritici, ktorí hovoria, že malé a stredné podniky alebo podniky len s jedným produktom v portfóliu, tak pre ne ten dopad pokút je oveľa väčší než e, dopad na firmy, ktoré sú súčasťou veľkých koncernov alebo ktoré majú diverzifikovanú produkciu. Túto otázku by sme mali e, analyzovať aj naďalej. Chcem vám však povedať, že po tom, čo v roku 2006 boli prijaté usmernenia, tak sa e, rozhodlo o viac než 50 pokutách a len tri prípady dosiahli výšky 10%, teda výšky, ktorá je stanovená ako maximálna 10% obratu. Ďakujeme, hovorí pani predsednička. A teraz za socialistov a demokratov pán e, Sanchez Presedo. Eh. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcel by som tiež privítať dezignovaného komisára a želám mu šťastlivý nový rok a veľa úspechov. Je zrejme, že komisár sa nemusí nejak prezentovať nejakou novou vizitkou, ktorá posledných 5 rokov preukázal svoju kompetentnosť a aj schopnosť viesť dialog a úzko spolupracovať. Takže teraz vlastne prídu nové úlohy aj vo forme e, viceprezidenta, teda podpredsedu parlamentu, okrem toho, že má portfólio, pardon, viceprezidenta Európskej komisie, aj popri tom, že má aj portfólio hospodárskej súťaže. A je to práve teraz, v období krízy a musí si Európia vytýčiť svoje priority, teda týkajúce sa podnikov, ale aj solidarity voči občanom. Takže samozrejme dôležité je, aby mali prospech práve občania a preto v tomto duchu európskom verím, že sa to odrazí aj v politike hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o ten ďalší pilier, chcel by som sa opýtať toto. Vyjadrili ste sa za spolu legislatívu za spoločné vytvárania legislatívy. Ako chcete dosiahnuť tento aspekt z hľadiska spolupráce komisie s parlamentom? Ďakujem pekne za úvodné slova váženého pána poslanca a chcel by som povedať, že ako som vyjadril na začiatku, spolupráca a úplná otvorenosť z hľadiska dialogu a vzájomná výmena názorov s týmto výborom to vlastne zostane rovnaké, ako bolo v minulosti a ja snažím sa to ešte vylepšiť v nastávajúcich rokoch. Ako povedal aj Jacques Delors, pokiaľ ide o aspekt hospodárskej súťaže a aspektu solidarity, ISPE, je tu snaha kolektívne odškodniť, ale chcem ešte povedať toto. Sú tu odškodnenia v dôsledku zlyhaní, ktoré vlastne spôsobili podniky, ktoré nerešpektujú príslušné predpisy hospodárskej súťaže, ale potom sú tu aspekty, ktoré sa týkajú odškodňovania eh, tzv. toxických produktov hospodárskej súťaže. Čiže sú tu horizontálne aspekty, ktoré musíme zohľadniť aj z kolektívneho hľadiska. A to sa dá riešiť cestou súdov, ale aj vnútorná, vnútroštátna legislatíva jednotlivých krajín má v tomto svoj priestor. Musíme teda zaviesť mechanizmy, ktoré povedú k riešeniu, ktoré by nebolo treba e, riešiť teda takému riešeniu, kde nebude potrebná účasť súdov. Hlavne pokiaľ ide o veľké chyby, ktoré existujú v niektorých krajinách v tejto sfére. Ďakujem. Ešte si želáte nadviazať ak nie, ďakujem pekne. V tom prípade má slovo pani Gulár za skupinu ALDE. Ďakujem, pán eh, predseda. Vážený pán kandidát na komisára a súčasne pán komisár, ste tu veľmi známi, máte teraz eh, jedno z najdôležitejších portfólií v komisii, máte veľmi široké právomoci v boji proti eh, kartelom, v boji za práva spotrebiteľov, za, e, mať pokiaľ ide o kontrolu fúzií, veľkých zahraničných skupín, ochrana malých a stredných podnikov. Je to teda veľmi zaujímavý rezort. E, napriek tomu v niektorých členských krajinách e, je častým zvykom napadať EÚ ako takú. Sú tu určité excesy, tak povediať, liberalizácie. Vy ste hovorili o občanoch, ktorí sú aj spotrebiteľmi, ale nie sú len spotrebiteľmi. Čo chcete urobiť preto, aby sa vyvážili všetky faktory pre našu skupinu? Je totiž veľmi dôležité práve toto. Čo chcete urobiť preto, aby sa Európania zmierili s politikou hospodárskej súťaže? Nie som si istý, že európsky občan sa konfrontuje s politikou hospodárskej súťaže, teda že je v konfrontácii, že je proti nej, myslím si, že sa stavia proti podnikom, ktoré využívajú svoje dominantné postavenie na trhu, že sa stavia proti kartelom, pretože niektorí občania sa veľmi negatívne pozerajú na niektoré štátne podpory, ktoré eh, skresľujú alebo pokrivujú konkurenciu, nechcú, privilegia pre tých, ktorí takéto podpory dostávajú. Nechcú, aby niektoré podniky mohli zneužiť svoje dominantné postavenie na trhu a nechcú, aby dochádzalo k veľkej koncentrácii podnikov. Z globálneho hľadiska to pritom môže byť trumf. Čo by sme teda mali urobiť? Na jednej strane by sme mali uplatňovať e, a vykonávať zmluvy a normy z nich vyplývajúce napríklad e, rímska zmluva a potom všetky ostatné zmluvy. Aby vytvorili rámec, ktorý bude naozaj svetovým príkladom, vzorom pre politiku hospodárskej súťaže. Tento rámec musíme dodržovať a musíme ho vysvetľovať. Musíme občanom vysvetľovať, aké výhody vyplývajú z dobrého fungovania trhu, tam, kde trh e, musí fungovať, aké sú výhody, ktoré vyplývajú z regulácie, ktoré umožňujú existenciu verejných služieb ktoré môžu byť poskytované občanom len regulovanou formou, pretože inak budú poskytované e, zodpovedajúcou kvalitou. Musíme vysvetľovať, aké sú výhody toho, že pomáhame určitým aktivitám, vo verejnom záujme, a to nielen v záujme tých, ktorí dostali verejné prostriedky. Ja si totiž myslím, že vysvetľovanie politiky hospodárskej súťaže je dôležitým bodom. Nie je to napísané v žiadnom článku zmluvy, ale vyplýva to z politickej vízie politiky hospodárskej súťaže. Pán komisár, možno máte šťastie v tom, že ste z krajiny, ktorá hlasovala za ústavu a ja som zase z krajiny, kde sa hlasovalo e, proti E, príďte k nám a ja vás uistujem, že je tu celé množstvo vecí, ktoré treba urobiť, aby občania nemali pocit, že Európa je e, nesprávnou investíciou do budúcnosti. Musím vás upozorniť na to, že musíte byť naozaj v teréne na to, aby ste sa e, pozreli na to a presadili to, že verejné peniaze budú slúžiť na to, aby sa investovalo do budúcnosti, pretože na začiatku vašej odpovede ste povedal čosi, čo sa veľmi, veľmi vzdialuje makroekonomickým údajom. Nuž, pokiaľ ide o výhody adekvátnej politiky hospodárskej súťaže, budeme ich mať len vtedy, keď budeme e, čítať články zmluvy. A preto mám tu aj druhú časť odpovede. Hovorili sme o komunikácii, o argumentácii a o vysvetľovaní vo vašej krajine i v mnohých e, ostatných som vyvíjal veľké úsilie na to, aby som vysvetlil, prečo potrebujeme rozpočtovú politiku založenú na určitej disciplíne. Som presvedčený, že veľká, veľké množstvo ľudí tieto argumenty po- počúva. Posledný prieskum verejnej mienky na francúzskom trhu uvádza, že väčšina francúzskych občanov sa obáva výšky a má starosti, pokiaľ ide o výšku verejného zadlženia verím, že ak by sme urobili, ak, ak, ak budeme teda vysvetľovať občanom, ak budeme viesť dialog o tom, aké sú výhody dobrého fungovania trhu a boja proti kartelom, proti zneužívaniu dominantného postavenia, proti pokrivovaniu hospodárskej súťaže. Ak teda toto všetko vysvetlíme, tak to nepoprú, ale podporia to. Musíme im však aj povedať, že musíme tiež zachovať verejné služby a musíme dodržať rámec, ktorý umožní tržnej ekonomike, aby vôbec fungovala. E, prepačte, že vás prerušujem pri zaujímavých úvahách. Za zelených teraz pán Lamberts. Ďakujem. E, chcem vás privítať za stranu zelených. Až doteraz sme mohli posudzovať veľmi kvalitný dialog, ktorý vedete s parlamentom a veľmi ma teší, že ste povedali, že chcete pokračovať aj v svojej novej funkcii v tomto kvalitnom dialogu s nami. Chcem vás upozorniť na jednu zložitú tému, ktorá e, ešte nebola zatiaľ uh, v centre pozornosti generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Ide o daňovú súťaž. Vy asi poviete, že sa vás to netýka, ale je to forma hospodárskej súťaže, ktorá môže byť e, e, lojálna a môže e, viesť predovšetkým k pokriveniu trhu. Ako náhle členský, členská krajina zavede daňové opatrenia vo svojej legislatíve také, ktoré sa blížia k tvorbe daňových rajov a tým pritiahne firmy na svoje územie a zbaví vlastne svojich a pripraviť teraz svojich susedov o daňové príjmy, tak tým prispieva k pokriveniu trhu. Ako sa pozeráte na túto rozpravu a aké iniciatívy chcete v tejto oblasti prijať? Ďakujem, pán Lambert. Moje stanovisko je také, že v súčasnej komisii a potom a my v komisii sme proti daňovým rajom. Myslím si, že za posledné dva roky od prvého samitu G20, pričom EÚ veľmi tlačila na túto otázku boj proti daňovým rajom a nekooperatívnym úradom vo svete e, začal prinášať výsledky. Viete, že veľký počet dohôd e, boli e, podpísané za účelom výmeny informácií o daniach po prvom stretnutí G20. To bolo len prvý krok, ale treba pokračovať pokiaľ ide o to, čo sa deje v rámci v eh, legislatívnom rámce v EÚ a oblasti daňovníctva, môžeme mať hospodárskú súťaž prostredníctvom selektívnych eh, daňových eh, výhod, ktoré umožníme. Ale judikatúra a zmluvy uvádzajú, že Ehm, členské štáty sú suverenné v oblasti stanovovania daňových sadzieb. Aj pokiaľ ide o DPH, vy, možno aj ja, ja, som, ja by som určite boli radšej, keby bol iný rámec pre spoluprácu v oblasti daní. Ako komisár však musím dodržiavať zmluvu. Ďakujem. Toto je veľmi jasná odpoveď pani predsednička. Myslím si však, že pre nich občanov veľmi dôležité to, čo povedal kolega. Totiž, ak Únia chce ukázať, že funguje v záujme občanov, mala by sa obeď obzrieť, pozrieť na judikatúru, pretože inak je tu dojem, že verejné služby sa zhoršujú a E, sú tu firmy, ktoré zneužívajú práve tento rozdiel. Pokiaľ ide e, o to, čo obsahuje judikatúra, a e, my nemôžeme spochybňovať rozhodnutia Európskeho súdneho dvora ani vy, ani ja. Ide o reakcie členských štátov na krízu a v tejto súvislosti rád konštatujem, že rôzne stanoviská k zdaňovaniu sa objavili až za posledné roky. Objavuje sa to a som pripravená o tom hovoriť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz e, budem, prichádzame k pani Swinburne. A chcem vás, e, pán komisár, pozdraviť e, v vašej súčasnej roli. Chcem hovoriť o dočasných intervenčných opatreniach Mnohé firmy považujú za potrebné e, dostať e, finančnú podporu. Na základe týchto intervencií e, DG hospodárska súťaž začalo zasahovať v tejto otázky. Mohli by ste sa sústrediť na tieto zásahy a povedať, ako verejné vnímanie v jednotlivých členských štátov súvisí so, so spravodlivosťou a objektívnosťou. Ide o diversifikáciu aktív na základe intervencií. Um, mohli by ste povedať o rozsahu a časovom roz, rozvrhu takýchto zásahov. Mohli by ste povedať o tom, o aké typy podnikov išlo, ktoré požívali práve tieto intervencie? Ďakujem. Ako viete, komisia prijala štyri usmernenia, dokumenty či komunikácie oznámenia o tom, ako riešiť finančnú pomoc počas či po kríze. Ako na, jedna, jedno usmernenie sa týkalo bankovníctva, potom ďalšie rekapitalizácie, potom ďalšie, ako sa správať k aktívam a potom štvrtá sa týkala záruk Všetky tieto usmernenia sa e, stali predmetom diskusí nielen v komisii, ale aj v parlamente. Ja som si istý, že si uvedomujete, že ten počet diskusí, ktorý prebiehal e, s ECOFINom za predchádzajúcej komisii, viedol k celkovému rámcu, aby boli koherentné jednotlivé zmluvy. S dvomi typmi rozhodnutí, ktoré sme prijali počas krízy. Poprvé, aby sme schválili e, systémy či schémy, e, ktoré prijali naše členské štáty na podporu ich finančného sektoru, teda bankovníctva. A snažili sme sa využiť e, tieto horizontálne usmernenia na ďalšie v iných členských štátov. Potom po druhé, Uvažili sme jednotlivé e, prípady bank, ktoré boli zachránené. Začali sme prvými záchranami v roku 2007. A potom z rôznych dôvodov niektoré banky dostali e, štátnu pomoc v rôznych členských štátoch. Teraz sa rozhodujeme, ako budeme pokračovať s týmito programami. Budeme postupovať a rozhodovať od prípadu k prípadu. V niektorých prípadoch e, tie národné schémy Um, predlžíme, pretože uh, je tu riziko finančnej stability v niektorých prípadoch a potom v druhých prípadoch budeme prehodnocovať uh, analýzami. Myslím si, že e, táto práca bola skutočne veľmi kvalitná a budeme v nej pokračovať, pretože rozhodnutie nás čakajú v nasledujúcich mesiacoch a v ďalšom roku. V súčasnosti medzi sebou spolu s ECOFINom a takisto aj s parlamentom diskutujem o tom, kedy tento mimoriadný rámec treba skončiť. <laughs> Prepačte. Takže poprosím, doplniť sa otázka poznám vašu predchádzajúcu úlohu, máte um, určitý dobrý, dobrý nos na tie problémové finančné inštitúcie v krajinách. Pokiaľ ide hospodárska súťaž, uh, viete povedať, uh, koľko ďalších aktivít uh, chystáte? Čo ma trápi a čo ma v predchádzajúcej roli komisára aj v nasledujúcej? Poprvé, chcem sa vyhnúť morálnemu hazardovaniu. Nechcem um, povzbudzovať to, uh, tie zlé výkony, aby ďalej pokračovali, aby inštitúcie naďalej čakali štátnu pomoc. Po druhé, chcem požiadať o reštrukturalizáciu, teda uh, chcem zarovať rovné hlasie pole, aby sa podnikateľské modely a dlhodobé stratégie podnikov boli um, životaschopné, aby ďalej mohli požičiavať hospodárstvo. A to je účel zdravého finančníctva a samozrejme nechcem zaobchádzať, e, zabe, zaobchádzať s tými najhoršími tak, ako s tými najlepšími. Ak niekto žiada o zdroje, um, žiada o zdroje, pretože v minulosti mal ťažkosti. A to nechceme, chceme robiť maximum a táto otázka je naozaj náročná. Pretože Európska centrálna banka Minule na tom hovoril, hovoril ECOFIN. Môj predchodca hovoril, prosím vás, tichučko, ľudia potrebujú stabilitu a nie riziko. Ale naozaj myslím, že uspejeme. Teraz prejdeme, ideme k zeleným. Pán Klute, pán e, komisár prichádzam z krajiny, ktorá má aj mm, súkromný aj štátny bankový sektor. Za posledné roky um, do ich činnosti zasahovala Európska komisia a komisia ich ehm, obvinila z narušovania hospodárskej súťaže, v, najmä v kríze. Preto všetkým išlo o sporiteľňu sporiteľňa sa v krize osvedčila ako zmysluplný a dobrý bankový systém. Moje otázka. A aký je váš postoj e, k zverejnému, verejnému bankovníctvu? A ja som z krajiny, kde vlastne sporiteľne tvoria veľmi dôležitý podiel na trhu finančného, viac než polovicu vlastne ale sú tam aj banky, ktoré majú z hľadiska právneho formu e, kooperatívy. Čiže pokiaľ ide o právnu formu, je to jedna vec, ale samozrejme druhá vec je, ako sa vykonáva riadenie, riadenie týchto subjektov, aby dokázali poskytovať patričné finančné prostriedky, požičiavať ich a pritom sa vyhnúť rizikám, a aby vlastne boli všetci uspokojení. Takže mojou zodpovednosťou bude dohľadať aj na tento aspekt. Ďakujem. Ja, e, nur meine Rückfrage nochmal dazu. Doplňujúca otázka. Sila týchto bank bola v tom, že, to, že išlo o verejné banky, ktoré mali stále na pamäti e, um, platiteľov daní. A e, na ne sa obracali hlavne malí a stredné podniky. A veľké banky, a súkromné banky často neot- za posledné roky neotvárali účty malým a stredným podnikom. Takže ďalšia otázka. E, vlastne vašu odpoveď interpretujem takto. Povedzte, či sa milím alebo nie. Tá forma a v akej u nás momentálne banky sú, e, proti tej budete naďalej zasahovať. Rozumiem to takto správne? To, čo spadá pod moju zodpovednosť, je dodržiavať normy hospodárskej súťaže, jednak hľadiska štátu a potom, ako aj poukazoval kolega na to, týka sa to aj finančnej regulácie a aj aspektov dohľadu vo finančnej sfére. Čiže práve, že tieto normy musí plniť vlastne každý vo finančnom sektore. A mali sme veľmi dobré príklady korektného a úspešného riadenia v oblasti finančnej, aj v takých e, u subjektov, ktoré nemali formu bank, ale povedzme družstiev, alebo im išlo inú právnu formu. A boli aj zlé investície, aj nesprávne narábanie s disponibilnými prostriedkami aj v sporo, sporiteľniach, aj v družstiach, aj v investičných bankách a tak ďalej. Máme znalosti o tomto na globálnej úrovni. Vieme, že niektoré banky, ktoré podporujú aj veľmi slavné futbalové kluby, e, nepodnikujú vždy veľmi správne kroky. Takže dôležité je, teda, dôležité je, aby bol dozor a náležité kvalitné riadenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ideme na EFD a slovo má pán Blum. Um, urobil na mňa dojem um, britský člen parlamentu. Uh, chcem si tu vyjasniť jednu vec, ak nemáte nič proti tomu. Eh, pokiaľ ide, boli ste členom eh, robotníckej socialistickej strany eh, Španielska. Od 86. do 91. roku ste boli členom vlády, ktorá bola proti baltickým štátom a boli ste vo vláde, ktorá vytvorila koalíciu s komunistickou stranou? Bol som členom španielskej vlády, socialistickej vlády a vlastne patrím od 74. roku do tejto strany. A tá vláda vlastne spolu s vládou kancelára Kohola vstúpila do histórie. Od začiatku sme podporovali zjednotenie Nemecka a celý proces demokratizácie, ku ktorému dochádzalo v strednej a východnej Európe. A viaceré z týchto štátov už sú členmi EÚ v súčasnosti. Takže ja aj naša strana sme vždy podporovali tento vývoj bez akýchkoľvek obmedzení. Pokiaľ ide o možné koalície alebo dohody medzi politickými stranami, naše hodnoty a princípy, najdôležitejšie demokratické princípy pre nás platí to, že treba uznávať slobodu a dodržiavanie ľudských práv či sa nám to páči alebo nie. Takýto je náš postoj. Máte doplňujúcu otázku? Nie, to je perfektná odpoveď. Ďakujem za ňu veľmi pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz um, bez zaradenia pán Martin. E, ďakujem pekne, pán komisár. Určite pamätá, patrite medzi, profiko, medzi profikov keby bola možnosť nás zo strany Európskeho parlamentu jednotlivo hodiť komisárov a e, nie ako v preddemokratických časoch kolektívne. Bolo by to dobré. A kolega už e, spomenul, že síce už máme Lisabonskú zmluvu, ale sú tu najrozmanitejšie tendencie zo strany rady, podporované čiastočne aj komisiou, o trikoch v postupoch, aby sa parlament dostal von v procese spolurozhodovania. Ehm, ste za to proti, alebo ak ste proti, čo chcete proti tomu urobiť? Teda zabrániť tomu, aby parlament bol vylúčovaný, zaostával. Samozrejme, samozrejme ani osobne ako komisár minulý ani budúci. E, proste nemôžem byť za také taktiky alebo kroky, ktoré by obmedzovali spolurozhodovanie. Práve, že som veľmi šťastný, že Lisabonská zmluva rozvíja a rozširuje ešte viac možnosť spolurozhodovania a práve to sa týka aj tohoto parlamentu a legislatívnej činnosti. Jediná legislatívna aktivita, ktorá sa spomenula v e, teda v podstate jediná, ktorú som spomenul, to teraz to sa týka odškodňovania kolektívneho prispôsobených škodách. Myslím, že práve tam by sa mohla uplatniť procedúra spoločného rozhodnutia. A akurát tu vznikla otázka zo strany jednej pani kolegyne, na základe akých právnych podkladov by sa dalo konať eh, pri takýchto situáciách. Ďakujem you have a follow-up question. Je tu následná otázka, prosím. Vo svetle toho, čo ste povedali, podporili by ste napríklad, keby členovia parlamentu eh, v rade boli sú, zúčastnení um, na pracovných skupinách a mali slovo. Je to uh, samozrejme, keďže tu sa na našich zasadnutiach môžu zastupcovi rady zúčastňovať. Si me pregunta por las relaciones entre ak sa ma pýtate na vzťahy medzi parlamentom a komisiou, tak vám poviem, že chceme tiež zaktualizovať rámcovú dohodu a očakávam, že sa zlepší spôsob regulácie aj vôbec celkový charakter našich vzťahov sa zlepší. Máme nakoniec zatiaľ tak či tak veľmi dobré vzťahy. Pokiaľ ide o vzťah v rade, tak eh, by som túto otázku sa posunul kolegom z rady. To nie je na mne, aby som ja vlastne tu hovoril niečo ako prvok, ktorý bude medzi radou a parlamentom. Ďakujem. Um, veľmi pekne ďakujem. Uh, teraz uh, odznejú otázky uh, členov výboru pre dopravu. Takže uh, do tohto portfólia sa dostali otázky dopravy. Takže teraz odozdávam slovo pánovi Majnesku. Nech sa páči, kde vás máme? Vážený pán komisár, od 1. januára 2010 osobná um, um, doprava bola liberalizovaná. Ešte sú tu stále dopravné spoločnosti, osob, ktoré poskytujú osobnú nákladnú dopravu, ktoré sú vlastníctve členských štátov, ktoré majú priamo či nepriamo výhody štátnej pomoci. Zároveň je doprava veľmi významnou službou pre občanov EÚ. Ako chcete zabezpečiť, aby ako vidíte budúcnosť práve tohto rozvoja v tomto portfóliu v súvislosti so štátnou pomocou a hospodárskou súťažou? Ďakujem za otázku. A ako som už naznačil, vlastne e, dôjde k prerozdeleniu e, portfólií medzi komisármi, takže samozrejme predseda Barroso e, poverí aj komisára pre hospodárskú súťaž, aby venoval pozornosť príslušným aspektom, ktoré sa týkajú dopravy. Pokiaľ ide o tie aspekty štátnej pomoci, ktoré ste spomínali, tak e, neraz narazíme na to, že vlastne treba analyzovať, ako to regulovať, hlavne pokiaľ je o všeobecné služby verejného záujmu. A na to som poukázal aj v úvodnom vystúpení. Práve súdne orgány na to môžu reagovať, ale na druhej strane aj dohoda, respektíve zmluva v článku 14 e, sa zmienuje o verejnej doprave a myslím aj článok 106 hovorí o otázke E, právnej základne a preto spolu s parlamentom musíme v komisii analyzovať aj tieto aspekty. A práve e, predseda Barroso poukázal na to, ako quality framework, hej, kvalitatívny rámec, tak to nazval. A to sa týka samozrejme aj dopravy. Čiže tam vlastne E, vidíme, že je tam mnoho rôznych prvkov, ktoré sa tam vlastne zbiehajú a nie je to jednoduché to klpko rozmotať. Takže som si istý, že aj pokiaľ je o náš sektor, tak e, sa nám podarí prijať patričné opatrenia, aby práve možno e, mohla pokračovať aj tá tendencia liberalizácie osobnej vlády železničnej dopravy. Ďakujem.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 Máme tu článku vo francúzskej legislatíve, ako vidíte situáciu monopolov um, v tejto súvislosti. Podľa vás by mali byť monopoly možné? Ak áno, máme, môžeme uplatňovať princíp reciprocity? Je tu jednoducho, sú tu podniky, ktoré um, majú monopol zaručený uh, štátnou um, legislatívou. Mali by byť vylúčení zo štátnej pomoci? No, povedal by som, že tu ide o definíciu a vymedzenie toho, čo vlastne pokrývajú služby o všeobecnom záujme. Preto treba vyjadriť samozrejme svoje názory veľmi pozorne a tak povedať opatrne, pokiaľ ide o tieto kategórie, aby sme vedeli, kde čo možno vytvoriť a kde nie. Takže treba to zohľadniť aj z hľadiska patričných podrobností. Keď... Takže poprosíme, aby ste, pokiaľ je konkrétny tento prípad, máte záujem, tak e, samozrejme nech sa páči, môžeme sa tomu veľmi e, detálne venovať, ale osobne si myslím, že by nebolo vhodné, aby komisár pre hospodárskú súťaž nejak improvizovane vysloval nejaké súdy pre tieto príležitosti, pokiaľ je nejaký konkrétny prípad. Isté, najprv treba urobiť aj príslušnú právnu analýzu. Ďakujem. Thank you very much. Uh, and... Veľmi pekne ďakujem a teraz v mene ECA, ECR pani Mandalen. Eh, ďakujem pekne hovorím v mene výboru pre dopravu, tam som e, pod predsedom. Kompetencie op het gebied van de staatssteun eh, in zaken transport. A mám tu otázku k štátnym, pod, e, v štátnej pomoci. Otázka pomoci e, štátnych dopravných podnikov. Ako chcete uh, nakresliť deliacu čiaru, aby sa toto dosť naďalej priradilo e, dopravnému sektoru, lebo to už tým pádom nie je pre generálnom riaditeľstve TRAN. Je tu aj otázku predpisov, rýchlych predpisov napríklad e, v oblasti e, prístavov. Otázka teda znie, kedy budete vy predkladať nové návrhy, pre, pokiaľ o štátnu pomoc prístavom? Sin duda, yo no digo nie je pochyb, aj keď nechcem povedať, že by to bolo hneď jasné a jednoduché, proste to pretransformovať, ale že by sme mali proste možný tak jednoducho ten prenos kompetencií, ale príslušné služby, ktoré zodpovedajú za tieto aspekty pomoci. Čiže to povedzme, že bude prenesené z DG Tren na E, DG, teda generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž. Ale samozrejme to si vyžiada koordináciu a spoluprácu medzi príslušným komisárom pre dopravu, ktorý zodpovedá za túto tému. A samozrejme ide o to, aby tá spolupráca bola čo najintenzívnejšia. Čiže príslušní komisári, e, ktorí zodpovedajú za jednotlivé sektory, samozrejme budú navzájom v tejto sfére spolupracovať. Čiže pokiaľ ide o to, čo spomínate, tie guidelines, tie usmernenia, áno, práca sa už roz, rozbehla, prebieha a v nastavajúcich mesiacoch bude aj ukončená. A samozrejme, e, garantom alebo hlavným aktérom v tejto oblasti je práve komisár pre hospodárskú súťaž v úzkej spolupráci so svojimi kolegami. Ďakujem. Ik heb daar nog een aanvullende vraag op. Kunt u concreet aangeven... Mám ešte doplňujúcu otázku. Mohli by ste nám konkrétne povedať, e, kedy budú takéto návrhy na stole? Bude to začiatkom roka? Bude to v lete? Na druhej strane e, sú tu totiž, e, viete, poslanci, ktorí nie sú, nie sú za modality Ide o to, o to, ako by sa mali zdaňovať paliva, napríklad kerozín. Sú tu vysoké daňové sadzby pre ne. Nemyslíte si, že by tu mala byť určitá harmonizácia týchto aspektov? No, no le puedo dar una fecha precisa. Neviem vám dať nejaký presný termín, pretože ide o otázku, ktorá momentálne ešte vlastne je predmetom určitej zmeny z hľadiska toho, do ktorého portfólia zapadne, ktorý komisár to bude mať na starosti. Čiže len čo vstúpi do platnosti vymenovanie novej komisie, tak vám budeme vedieť povedať viac. Pokiaľ ide o DPH, tak e, už sme o tom hovorili. Ide o niektoré ďalšie otázky, ktoré sa týkajú prispievania. E, pokiaľ by došlo k diskriminácii niektorých podnikov, ktoré by boli v podstate, alebo s ktorými by sa zaobchádzalo, ku ktorým by sa pristupovalo rovnako eh, aj z hľadiska daňovej politiky, tam treba proste zohľadniť tie príslušné podmienky, ako k tomu dôjde. Vlastne Samozrejme, bude sa vyžadovať ešte debata a dúfame, že dospejeme aj na ekofine ku e, zhode názoroch. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem. Uh, zástupcom výboru TRAN za to, že sa držali času. A teraz sa vraciame k členom uh, EKONu. Uh, podpredseda Garcia Margalo. Komisario designado. Chcem vás pozdraviť, pán dezignovaný komisár. Ďakujem vám za vaše úvodné vyjadrenie a je jasné, že vzhľadom na súčasnú krízu bude potrebné a aj sa prijali už rôzne opatrenia, ktoré sa týkajú finančnej sféry. Dnes musíme nájsť cestu, ako sa dostať z krízy. A prvá otázka. Čo urobíte vy ako komisár pre hospodárskú súťaž v súvislosti s tými podnikmi, ktoré sa museli vlastne uchádzať o verejné peniaze na podporu oproti tým, ktoré postupovali obozretnejšie a nepotrebovali takúto finančnú inekciu. Čiže otázka je, ako zabezpečiť, ako vlastne banky, a zabezpečiť, aby banky sa opäť neuchýlili k tej praxi, ktorá viedla ku kríze. Že treba v podstate uplatniť nejakú takú patričnú sieť, ktorá e, sa bude týkať aj tej finančnej pomoci. Pravda. Ďakujem pekne za túto otázku. A najprv by som chcel niečo upresniť. Nie všetká verejná pomoc bola namierená na bankový sektor a finančné podniky, ale tieto subjekty išlo práve o to, aby nedošlo k ich bankrotu a aby sme sa vyhli v situácii, kde by bol problém so solventnosťou týchto finančných inštitúcií. Čiže je to celý komplex ktorý sa týka opatrení v súvislosti s finančným systémom. Zdieľam názor, že treba čím skôr zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých, tzv. level playing field, pre všetkých na trhu. A za týmto účelom treba vyžadovať, že tí, ktorí dostali pomoc v rámci reštrukturačných plánov, aby a v rámci toho, aby teda dostali pomoc, aby mohli investovať. Čiže bude potrebné z hľadiska strednodobého alebo dlhodobého postupne získať naspäť tieto prostriedky. Ale samozrejme je dôležité, aby tieto subjekty mohli spolufinancovať ďalšiu pomoc alebo aby vlastne sa ujali určitej záťaže, na, ktorá bude uložená na ich plecia, keď ide o financovanie nejakých projektov. Isté, je tu aj ten aspekt molár, morálny, teda tí, ktorí vo finančnej sfére sú zodpovední na zodpovedných postoch, aby neopakovali chyby minulosti. A preto tento parlament teraz diskutuje o veľmi dôležitých pravidlách a teda jednoznačne bude potrebné sprísniť koordináciu a bude taktiež potrebné konať tak aj zo strany zodpovedných dozorných orgánov, aby skutočne zabezpečili aj na makroúrovni patričný, patrične kvalitný a prísny dozor. Aby tento bol obozretný. aby teda firmy konali obozretne a banky konali obozretne aby sme sa vyhli takej praxi, kde vlastne sme sa ocitli v minulosti, teda nastala situácia, ktorá vyústila do krízy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za e, korekciu mojej terminológie, ktorú som použil. Samozrejme, hovoríme tu o e, hodnotení aktív v podstate. Ale Eh, pokiaľ je o jedno zasadnutie, kde bol aj vysoký predstaviteľ bankového sektora eh, z Talianska, poukázal na eh, krízu a taktiež aj pán Karuana poukázal na excesy bank. A chcem sa teda opísať, opýtať nielen z hľadiska dozoru alebo z hľadiska obozretnosti pôsobenia bank, ale ide o to, že sme vlastne pomohli, respektíve chcete nejak upraviť ten režim finančnej podpory, aby sa zabezpečilo, že vlastne dostávali podporu hlavne tí rozumní a obozretní a nie tí neobozretní. No, myslím, že konkrétne tá posledná terminológia, ktorú ste použili, a, a, e, e, môžem na to povedať toto. Isté, aj na začiatku krízy, aj počas krízy sa príjmali určité dočasné opatrenia. Hej, to nie sú definitívne opatrenia. Čiže otázka, do, keď bude trvať tá dočasnosť, to je vec veľmi delikátna a ťažká, ako to stanoviť. Ľahko sa povie dnes, že o nejakých x mesiacov kríza skončí. Hej? Ale čo sa stane za 6 mesiacov alebo 8 mesiacov s ekonomikou? potvrdia sa tie najoptimistickejšie očakávania, alebo žiaľ, môžu sa potvrdiť tie hlasy, ktoré sú menej optimistické, ale úprimne môžeme povedať, je tu vysoký stupeň neistoty. Proste tá situácia dnes je troška lepšia možno než pred rokom, ale ešte stále je tu veľké riziko, je tu značný stupeň neistoty a preto by nebolo zodpovedné dnes povedať, že taký a taký deň, taký a taký termín stanovíme a ďalej už to pôjde normálne. Hej? Čiže chcem len povedať, že je to dočasné tá podpora a jedného dňa to skončí. <laughs> Ďakujem. Ďakujem. Bohužiaľ, metiem vás tu s časom, pretože zabudáme e, resetovať čas. E, generálny tajomník to nestíha. Teraz sa dostávame e, k pánu Balcovi, tiež ešte za skupinu EPP. Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som tiež chcel pánu e, nominovanému komisárovi poďakovať za jeho e, úvahy. Chcem ho privítať a mám dve otázky týkajúce sa právnej oblasti. Poprvé ide o ďalší rozvoj v e, legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže. Ide o článok 81 zmluvy o Európskej únii ide o spolurozhodovanie a zapájanie Európskeho parlamentu do rozhodovania o eh, e, práve hospodárskej súťaže. Budete nás zapájať? A druhá otázka, hovorili ste o karteloch, chceli ste tú predpovedateľnosť v kartelovom práve, bezpečnosť, transparentnosť, ale pokiaľ ide o úpravu o eh, korunných svetkov, eh, tak tu ešte nie sú dostatočné úpravy tu, eh, o, tu ide o snahy výjsť z procesov bez, postre, bez potrestania pomocou rôznych trikov. Ide o to, aby sa podávali tie podania u správnych e, orgánov, pretože doteraz neexistujú dostatočné dobré ujednania medzi národnými a európskymi inštanciami. Aké návrhy máte v tejto súvislosti? Sobre el artículo 100. Pokiaľ ide o článok 101, myslím, teraz je to už, myslím, 81 podľa nového, ale podľa toho článku existujú rôzne normy, ktoré sú už rozbehnuté a uplatňujú sa a týkajú sa tzv. vertikálnej sféry, alebo uplatňujú sa vertikálne a konzultoval sa o nich aj s vami a snažíme sa samozrejme prehlbiť tieto konzultácie. Ak si dobre spomínam, myslím, že niekedy ešte pred májom eh, sa mm, malo eh, revidovať. Myslím, že to týkalo medzi marcom a májom, niečo týkajúce sa automobilov. A myslím, že vlastne parlament sa zapojil a zapája sa stále. A vlastne aj lehota na revíziu končí v roku 2010. Predpokladám, že už sme získali dostatok e, stanovisk, ale samozrejme som pripravený načúvať aj ďalej a vymieňať si názory aj ďalej až do poslednej chvíle, kým komisia bude schopná prijať patričné rozhodnutie. Alebo rozhodnutia. Ten druhý aspekt, e, pokiaľ ide o ten to, čo som vyrozumel z prekladu, e, hovorili ste o korunných svetkoch. Keď chceme bojovať proti kautelom, tak e, možnosti tých, ktorí znútra niečo odsúdia, nejaký kartel, tak vlastne by mali využívať to, že existuje nástroj, ktorý im to umožní z hľadiska právneho. A iste treba hľadať nejaké vylepšenia v procedurálnej sfére, a ak to prinesie efekt, tak som za. To, čo som doteraz ja mal možnosť sám vidieť a poznať, tak e, vychádzajúc aj zo skúseností generálneho riaditeľstva aj komisie, tým, že niekto znútra vlastne bude pôsobiť e, ako svedok proti kartelom, tak by sa malo zohľadniť tým, že mu bude zohľadnená zase milosť. Ďakujem. Ehm. Kratučka, doplňujúca otázka. Hovorili ste uh, o návrhoch týkajúcich sa kolektívneho presadzovania práva a mňa by zaujímalo, na akej báze tieto návrhy chcete presadiť, pretože vy ste uh, v pôvodne vôbec nie za to zodpovedný, je to skôr e, zodpovednosť e, pani Redingovej e, ako nominovanej komisárky. Ako som už povedal, sú rôzne spôsoby, ako sa dopracovať ku žiadosti o odškodnenie. A jedným z možných spôsobov ide o to, keď nejaké malé podniky alebo spotrebitelia sú poškodení v dôsledku e, neskorektného fungovania napríklad kartelov alebo nejakých väč väčších podnikov a podobne. Čiže je tu možnosť, ja poviem, aj potreba z našej, strati, z našej strany prísť s takými normami, ktoré umožnia potrestať v dôsledku škody, ktorá bola vykonaná. A aby tí poškodení v dôsledku takéhoto konania tých poškodzujúcich, aby mali nárok na odškodnenie. A samozrejme, že často nedochádza len k tomu, že jednotlivci sú poškodení, ale aj malé a stredné podniky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz sa dostávame e, k pani Dury, tiež za EPP. Ďakujem pani predsedajúca. Pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže, je to rezort, kde je nezávislosť nevyhnutnou požiadavkou a preto sa pýtam na e, veľmi diskutovanú otázku, ktorá pred parlamentnými voľbami e, diskutovala v Maďarsku. E, vtedy sa uznalo, že všetko v kampani bolo klamané a vtedy sa povedalo, že na základe telefonátu od premiéra pán Almunia a jeho kolegovia nám dali možnosť dovršiť program konvergencie k 1. septembru. A preto sa pýtam, dostali ste takýto telefonát e, z Budapešte? Konali ste na základe politického tlaku, e, tlaku aby ste e, boli zomknutí so socialistickým táborom a dali ste tým pádom 6 mesiacov navyše Eh, Maďarsko, aby splnilo kritéria, alebo eh, je to nepravda a ne, ne, nebolo to tak. Ďakujem za otázku. V prvom rade komisár alebo komisárka pre hospodárskú súťaž samozrejme eh, má svoje politické názory a možno moje názory sú iné než predchádzajúceho alebo toho budúceho. Aj politická orientácia môže byť iná, povedzme. Ale ešte, politika komisie je jedna vec a uplatňovanie zmluv a legislatívy, to je samozrejme iná vec, než súkromný názor. Pokiaľ je ten prípad z roku 2006, eh, tak si spomínam, že keď som začal pracovať na poste komisára pre hospodárske menové záležitosti, vlastne mal som mnohé stretnutia a rozhovory. A žiaľ, stále sa hovorilo teda s Maďarskom aj v dôsledku toho, že deficit Maďarska bol stále vyšší než 3%, takže často sme boli s maďarskými predstaviteľmi v kontakte. Chcem ale povedať toto. Vždy v Maďarsku, alebo v Portugalsku, alebo v Španielsku, v ktorejkoľvek krajine, kde sme sa venovali otázkam rozpočtovej disciplíny, sme aplikovali príslušný pakt stability a rastu. Hej. je to bolo rovnaké. A chcem povedať, že nakoniec, teraz, v tých posledných rokoch, príslušné maďarské orgány aj maďarská spoločnosť vyvíjajú obrovské úsilie. A ja sa cítim ozaj veľmi spokojný práve ku koncu svojho mandátu predchádzajúceho, v tom zmysle, že Maďarsko naozaj už plní príslušné požiadavky a bude to na prospech Maďarsku, bude to na prospech obyvateľov a občanov Maďarska. Práve by to bolo veľmi smutné, keby sa príslušné percento nesplnilo. Ďakujem. Köszönöm a válaszát, és egyetértek azzal, amit eh, mondott, hogy a... Ďakujem za vašu odpoveď. Súhlasím s vami, politická nezávislosť je dôležitá a samozrejme eh, môžete patriť, prináležať určitej politickej skupine, ale e, v Maďarsku je celkom jasné, že socialistická vláda poskytla nesprávne údaje a skutočnosť, že sa nemusel dokončiť konvergenčný program do konca roka 2006 a že sme dostali e, e, extra 6 mesiacov, dáta sa nemuseli zverejniť a výsledok volieb sa teraz zmenil E, namiesto 4,6 bol deficit v skutočnosti 9 e, Socialisti voľby vyhrali a treba poznamenať, e, že v minulých týždňoch neschopnosť prezentovať alebo teda zlíhanie pri povinnosti prezentovať štatistiky súd považuje za trestateľný. Takže prečo E, maďarská vláda vlastne dostala dodatočných 6 mesiacov? To je moja otázka. No tak dovolite, nebudem sa nejak miešať do maďarskej politiky, ale myslím, že je celkom normálne, že keď v nejakej krajine prebieha volebný proces, tak určité prísľuby a tak ďalej, v súvislosti aj, alebo záväzky, ktoré sa týkajú určitých oblastí, napríklad aj programu konvergencie, tak sú tam dané určité termíny, a keď sa teda hovorilo o tom, že prebiehali voľby, tak komisia pristúpila k tomu, že tých 6 mesiacov sa tam poskytlo. Vzhľadom na to, že keď sa pripravovali nové voľby a tak ďalej a príde nová vláda potom, čiže tých 6 mesiacov sa poskytlo s porozumením tej maďarskej situácie. A keď môžem povedať, že vlastne už eh, v tom období 5 rokov a niečo, čo som pôsobil na poste komisára, tak eh, môžem povedať, že ani jedna krajina vlastne úplne presne nedodržala ten termín, ktorý sa týka e, programu konvergencie. Ďakujem. Uh, final... Ďakujeme a posledná otázka e, za EPP, Gunnar Hopmark. Ďakujem, veľmi si vážim to, že ste zdôraznili, že chcete konať proti akýmkoľvek vládam, ktoré porušujú pravidla hospodárskej súťaže. Va, vaša predchodkynia pani Kros uh, e, uh, e, v, uplatnila v poči spoločnosti Telefonika jednu z najväčších, historicky najväčších pokút uh, Eh, ako sa dnes pozeráte na tento prípad? Ako by ste boli konali vy, nielen na základe eh, tých tlakov eh, z vašej vlastnej vlády? Tlak, ktorý môže byť vyvíjaný na, na komisára s menom Almunia. už vedia to veľmi dobre. Pokiaľ ide o telefoniku, platí, že komisia uplatnila veľmi veľkú pokutu. Celkom presne si nepamätám, či telefonika sa obratila na Európsky súdny dvor. Nepamätám si to celkom presne. Čo vám však môžem povedať, že musíme monitorovať to, či zneužívanie pravidel hospodárskej súťaže, ktoré boli na, na začiatku tohto prípadu, pretrvávajú e, alebo nepretrvávajú naďalej. My monitorujeme všetky spoločnosti, a predovšetkým tieto, tieto a, a, konkrétne spoločnosti či, a predovšetkým monopoly, či a, a, aplikujú tieto pravidlá. Ďakujem za túto odpoveď. Rád by som zopakoval jednu z tých častí. Ako by ste boli konali v takomto prípade? Ako sa na to pozeráte? Myslíte si, že to bolo správne rozhodnutie vašej predchodkyne e, uvaliť takúto pokutu? Veľmi zložitá otázka. E, v tom čase som tam totiž nebol na tej stoličke. Som, e, bol som členom kolégia a ako člen kolégia som to rozhodnutie podporil bez e, zapochybovania. Um, uh, we... Ďakujem. Teraz prejdeme na socialistov a demokratitov. Najskôr um, vicepredsednička pani Mekáci. Ďakujem, pán komisár. Uh, fakt, faktom je, že tu bol fail, eh, bail-out do bank v Nemecku. Viac ako 9 eh, miliard bolo vyplatených eh, na odmenách napriek vládnej podpore a pričom sa znížila ehm, hospodárska súťaž v bankovníctve v časoch krízy. Aké konkrétne kroky chcete podniknúť ako komisár vo vlastnej zodpovednosti, aby to nikdy viac nemusel zaplatiť daňový poplatník takéto správanie sa v bankovníctve. A vy osobne podporí, dáte podporu v kolegiu komisárov, kedy um, pôjde o bankový poplatok alebo um, poplatok za bankové transakcie, teda daňové tra transakcie v prípadoch, že banky zlyhajú. chcem vedieť, či rozmýšľate nad tým, že výplata takýchto obrovských e, odmien v bankovníctve je zlyhaním e, politiky hospodárskej súťaže. Podľa vás e, mala by byť tá, práve takáto štátna pomoc použitá na výplatu súkromných odmien pre tých, ktorí zlyhali? Odpoveď. Komisia komisára Barosa na začiatku svojho mandátu prijala odporúčania, ktoré sa týkali pro, pro, programu e, zníženia odmien. Po niekoľkých rokoch, ak si pamätám, iba jeden členský štát podľa tohto odporúčania postupoval. Na začiatku krízy však bol tu vplyv, účinok, boli tu e, účinky vysokých rizík, e, ktoré prevzali určité banky a tie boli podporené um, systémami odmeňovania. Tento E, stav riešilo nielen e, skromné odporúčanie komisie, ale aj ďalšie odporúčanie a takisto um, úprava e, pravidiel obozretného podnikania, ktoré poznáme dnes. Sú tu jasné stanoviská k takejto otázke. Pokiaľ ide o kompetentného komisára, zodpovedného, pri analýze týchto otázok a pri posudzovaní plánu reštrukturalizácie pri pomoci takýmto bankám budeme veľmi starostlivo uvažovať, ako sa verejné prostriedky použijú. A neakceptujeme, aby verejné peniaze, ktorými sa banky zachraňujú či podporujú, či boli podporené v danom období, budú slúžiť na e, veľké odmeny alebo sumy určené na financovanie týchto odmien. Pokiaľ ide vašu ďalšiu otázku, daň z finančných transakcií alebo podobné iniciatívy, za posledné mesiace som niekoľkokrát vyhlásil, že je to podľa mňa veľmi dobrý nápad. Viem, že veľmi ťažké takúto myšlienku realizovať, ale myslím si, že myšlienka, myšlienka je veľmi dobrá, ktorá si zaslúži plnú pozornosť aj diskusiu aj na tomto fóre. Ďakujem, pán komisár. Ďalšia otázka k finančným službám. Ste pripravení začať vyšetrovanie tak, ako to robí uh, americké ministerstvo um, spravodlivosti v finančnej, v finančníctve ak ide o významné e, rizika, e, ktoré sú pod kontrolou a dominanciou veľkých investičných bank. Čítal som o niektorých z týchto iniciatív, ktoré e, prebiehajú v USA. My tu v Európe, v komisii, sme nedostali žiadnu stiažnosť takéhoto typu, ale starostlivo analizujeme to, čo sa deje na finančnom trhu a všetky tieto konkrétne technické činnosti a je to oveľa dôležitejšie teraz na základe toho, čo sme sa naučili počas krízy. Um, nedostali sme žiadnu podobnú sťažnosť, inak by sme už takýto program začali ale žiadnu takúto stiažnosť sme zatiaľ nedostali. Um, uh, Ďakujem. Socialisti a demokrati, pán Pitela, nech sa páči. Prepačte, nevidela som vás. Ďakujem pekne. Pán dezignovaný komisár, váš životopis nám je dobre známy a vaša, vaša povesť sa dnes potvrdzuje na tomto vypočutí. Ukázali ste sa rozhodný v oblasti e, bankovníctva a mňa zaujíma otázka a retailového bankovníctva, e, kde dochádza k podpokávaniu hospodárskej súťaže a škode e, pre spotrebiteľov. Čo môžete urobiť, aby ste takéto správanie mohli zastaviť? Siempre que No, vždy cestou našich vlastných eh, médií, napríklad keď je treba konať, tak konáme. Hej. Pokiaľ ide o túto oblasť, popri tom, čo sa už z minulosti vie, teda neviem, či sa vyjadrujete k nejakému novému prvku, ktorý si zaslúži pozornosť komisie aj komisára pre hospodárskú súťaž pretože niekde už boli nejaké kroky prijaté a niektoré veci sú ešte otvorené, živé. Pýtam sa na jednotlivé rôzne poplatky, metódy spoplatňovania a úrovne poplatkov. Existuje etický kódex, ale chcel som položiť ďalšiu otázku. Hospodárska súťaž je veľmi dôležitá, s tým súhlasím musia ísť, musí ísť ruka v ruke s pokutami a to treba rešpektovať. Pokiaľ ide o systém pokút, súhlasíte s tým, že by sme mali hľadať skôr administratívne než finančné sankcie? Viem, že prebieha debata na túto tému. A v niektorých štátoch je to intenzívnejšia debata, v iných menej vlastne systém, ktorý máme, tak vlastne funguje a preukázal svoju efektívnosť pri viacerých príležitostiach. Naše konanie vlastne sa zameriava na tých, ktorí v podstate korporátne vlastne podnikajú nejaké kroky proti hospodárskej súťaži a preto vlastne napríklad treba uplatňovať voči nim príslušné predpisy, antitrust, antitrustové a tak ďalej. A samozrejme máme na vedomí aj to, čo sa deje v USA. Pokiaľ ide o praktiky, ktoré nie sú zlučiteľné s hospodárskou súťažou, tak sa uplatňujú pokuty. Tieto sa dávajú podnikom napríklad. A pri iných typoch, napríklad pokiaľ ide o jednotlivcov, o osoby, tak vlastne náš radar nezaznamenal niečo také, že my, zodpovední pre oblasť hospodárskej súťaže, že by sme mali niečo také uplatniť. Samozrejme, pokiaľ ide o informácie, ktoré mám k dispozícii, väčšina krajín, kde táto možnosť existuje, myslím, že je to 9 z tých 27, tiež je to skôr taká teoretická záležitosť. Ale tých deviatich krajinách tam sa to aj v praxi uplatňuje. V tých ostatných je to skôr vec teórie. Ale myslím, že to ešte celkom nezapadá do toho modelu, ktorý sa týka hospodárskej súťaže. A myslím, že ten model, ktorý už preukázal veľmi často pri príležitosti a svoju efektívnosť, stojí za to, aby bol udržaný. No, myslím, že a pán komisár cíti, ako ho pražím očami Teraz sú to sociálni demokrati a sa hlási o slovo pán Simon. Vážený pán komisár, ako ste povedali v úvode ohľadom dopravy, tu článok 14 Lisabonskej zmluvy ako právny základ právneho rámca pre výkony po verejnom záujme. Predseda komisie Barroso vo svojich usmerneniach pre prácu budúcej komisie. Hovoril o vzťahovom rámci pre zabezpečenie kvalitu e, vo verejných a, so, verejných a e, sociálnych službách. A vy ste hovorili tiež e, o tom, že to má byť dobré, dostupné a prístupné služby pre každého. Toto je úvod pre moje otázku. Ako takýto rámec pre zabezpečenie kvality v takýchto službách môže vyzerať konkrétne, aké konkrétne obsahy tu môžu byť. Teda ako podľa vás, vás môže vyzerať rámec, časový rámec pre e, implementáciu takéhoto vzťahového rámca. Sin duda estoy, estoy de acuerdo con usted. Creo que... Nie je pochyb, že súhlasíme s vami a je to veľmi dôležitá téma a videli sme to už pri viacerých príležitostiach, keď sa o tejto veci debatovalo v parlamente a aj komisia sa nad tým často zamýšľala a prišli sme aj s novým právnym základom nakoniec. Aby vlastne tá analýza sa sústredila na tie návrhy, ktoré ja vidím vlastne sú súčasťou procesu rozhodovania. Poprvé teda, pripravujeme, ako viete, a myslím, že môžeme to nastávajúcich mesiacoch aj predebatovať, pripravujeme vyhodnotenie toho, ako fungujú vlastne tieto e, systémy podpory e, pre výkon vo verejnom záujme. Ešte parlament, komisia, e, vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti a tak ďalej. Sú tu nové faktory, o ktorých, e, vlastne, ktoré musíme zohľadniť a bude sa o tom debatovať aj v roku 2010. Je tu viacej uhlov pohľadu. Čiže nie je to len jeden možný výklad z hľadiska hospodárskej súťaže. Sú aj iné aspekty európskej politiky, ktoré tiež si musia vlastne e, do svojich nástrojov, alebo cestou svojich nástrojov tiež e, adaptovať tie príslušné aspekty. Takže samozrejme debata prebieha aj v krajinách, v členských krajinách. Ide o to, čo je verejnou službou a, a to nemá ekonomický charakter, tak to je vyčletené. A to samozrejme nie je to isté. Nie všade v jednotlivých krajinách sa to hodnotí rovnako. Vy, ako aj ja, hovoríme o článku 14 zmluvy, ale myslím, že tam je aj článok 106 zmluvy, ktorý priamo konkrétne súvisí s týmito e, výkonmi e, v verejnom záujme a preto musíme vidieť, aký je ten typ toho regulačného rámca, ktorý sa má uplatniť aj na to, čo ste spomínali, quality framework, ten kvalitatívny rámec, spomínal to aj predseda Barroso. Toto je veľmi dôležitý prvok nášho modelu. Čiže nejde len o aspekty ekonomické, ale aj o spoločenské, sociálne. Ďakujem. Äh, Doplňujúca otázka k tomu. Ako sme videli posledné roky, táto oblasť e, je poznačená aj rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora. Ak sa pokúsime o referenčný rámec, ako by sa e, toho ujala komisia. Ako chcete zabezpečiť, aby na základe tých rozdielností e, dospeli aj k tomu najnižšiemu spoločnému kvalitatívnemu menovateľovi. Súhlasím, áno. A povedal to aj predseda Barroso, hovorím to ja, vystupovali, aj, teda hovorili to aj viacerí kolegovia, ktorí tu vystupovali v parlamente už tento týždeň. Proste dôležité je, aby sme mali rámec a ak teda má byť tak musíme znížiť toho spoločného menovateľa až do tej miery, kým to ešte je znesiteľné alebo vhodné. Hej, znižiť toho spoločného menovateľa, aby existoval ten spoločný referenčný ramec. Isté, v troch, štyroch e, sektoroch sú už tieto aspekty regulované. V iných zasa nie. Ale nie je to ľahká otázka, ale je nesmierne dôležitá aj politicky veľmi dôležitá a aj delikátna, ale zároveň dôležitá. A pritom nie je jednoduchá. Takže hľadáme aj z hľadiska tej horizontálnosti určité riešenia a pokiaľ ide o ten vertikálny aspekt, hľadáme rovnováhu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, niekoľko otázok e, zo skupiny ALDE. Už o slovo požiadal pani Intvelde. Ďakujem, pán predseda, predsednička a pán komisár, vítam e, váš kooperatívny e, pohľad na Európsky parlament a teším sa na spoluprácu. Možno členské štáty nebudú také kooperatívne ako Európsky parlament. V čase európskej krízy e, politika hospodárskej súťaži bola pod stále väčším tlakom, najmä od zo strany národných a, protekcionistických prístupov národných vlád a že zvýšila sa e, suma vyplácanej štátnej pomoci. A niektorí v tomto snemovni sa snažia e, pravidla hospodárskej súťaže prezentovať ako šnurovačku tejto politiky. Ako komisár budete e, odolávať členským štátom a ako zabrániť tým mimoriadným schémam štátnej pomoci na boj proti kríze. Niektoré členské štáty sa ukázali, že stále prekračujú stanovené pravidlá. pani Silvi Gulár o tom hovorila do určitej miery. Ako e, chce štátna pomoc e, skončiť e, stále zasahovanie Bruselu a ako um, vysvetlíte, že štátna pomoc je dôležitá pre um, dobrú ekonomiku? Ďakujem. Dúfam, že časť odpovede na túto otázku bude vaša práva, to, správa. Tá by nám mala pomôcť nájsť správne argumenty, ako vysvetliť našim občanom, prečo je tak potrebná hospodárska súťaž na zachovanie vnútorného trhu, na vytvorenie adekvátnych podmienok na trvalo držateľný rast, pre konkurencieschopnú ekonomiku, pre solidné firmy a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že keď máme e, riešiť verejnú mienku v tejto otázke, na jednej strane komisia je ten najdôležitejší člen, ktorý e, zodpovedá za presadzovanie politiky. Ďalej by mala byť férová. Mm, občan by mal dôverovať komisii, že sme nestranní a naše postoje sú pevné. A zároveň musíme vysvetľovať. Potrebujeme presviečať, potrebujeme argumentovať dobrými príkladmi a máme naozaj v Európe úžasné príklady o tom, ako liberalizácia a hospodárska súťaž prináša prospech občanom. Keď sa pozrieme na telekomunikačné firmy a, a low-costové um, letecké spoločnosti, máme um, orgány na národnej úrovni. Máme tu vynikajúce príklady s cenami potravín. Najskôr je to nestranné presadzovanie pravidiel a potom politike, impulzie, politické argumenty a dialog s občanmi. Myslím, že toto je najlepší recept. A podľa mojich informácií, čísel, ktoré mám, percento štátnej pomoci, ktorá bola, ktorá sa vrátila, sa za posledné roky podstatne zvýšila. Za posledné 10 ročie to bolo 25 celkom eh, z, tých, eh, z tej štátnej pomoci, ktorá nebola eh, v súlade s pravidlami, s pravidlami a teraz je to 90 A teším sa, že týchto 90 sa ešte zvýši. Teda, chcete rýchlo zareagovať, Sophie? Nie. Takže pokračujeme. Je to pán Haglund. Ďakujem, e, pani predsednička a pán dezignovaný komisár. E, chcem sa spýtať na váš názor na dokument politiky Komisie pre hospodárskú súťaž do roku 2020. E, Európa sa má stať konkurencieschopnejšou. Ako podľa vášho názoru môže politika hospodárnej súťaže E, prispieť k úspechu budúcej hospodárskej stratégie? A ako môžete posilniť hospodárskú súťaž v rámci EÚ tým, aby e, sa EÚ stala konkurencieschopnejšou e, v svetovom meradle? Stratégia 2020 je, za ňou ešte stále otáz, s otáznikom. Pripravujeme ju. Ďalšia Európska rada 11. februára to bude e, prerokovávať na najvyššej úrovni. Teda bude tam predseda komisie, predseda Európskej rady a najvyšší, e, teda hlavy štátov a vlád. Neviem, či tam bude aj predseda komisie. Po tejto Európskej rade tá nová komisia možno bude chcieť okamžite pred, pred, predložiť návrh, ktorý sa prerokuje na jarnej e, rade v marci. Aká je politika konci- hospodárskej súťaže pre EÚ, aby bola koheznejšia a konkurencnejšia? To je dôležitá otázka, pretože bez riadneho fungovania našich trhov nebudeme konkurencieschopní ani na vnútornom trhu, ani vo vzťahu k našim partnerom v svetovej ekonomike bez riadneho využitia eh, peňazí verejnosti na podporu určitých politik a sektorov, čes zelené činnosti, malé stretné podniky, eh, ďalší rozvoj, eh, vzdelávanie a tak ďalej, nebudeme schopní plne využiť všetky tie možnosti verejných zdrojov, ktoré dávajú do našich rúk daňové poplatníci. Tieto pravidlá konkurenčnej politiky sú kľúčom v stratégii 2020. Nie sú tu jediné prvky, ale sú veľmi dôležité. Teraz prebieha verejná diskusia aj u nás v našej krajine. Čítam o tom v tlači. Či táto stratégia má byť viac či menej záväzná. Politika hospodárskej súťaže má jednu výhodu. Je záväzná. Dovolte slušne zareagovať na odpoveď dezignovaného komisára na základe diskusie o štátnej pomoci a finančnej krízi, kríze. Pokiaľ ide o stratégiu a budúcnosť, vidíte tu potrebu koherentnejšieho rámca pre riadenie kríz do budúcnosti a pre budúce možné krízy. Ako chcete toto zapracovať do politiky eh, hospodárskej súťaže a do budúceho strategického dokumentu. Vidíte tam nejaké prepojenie? Well, I, there is no direct link. Eh, tam priame prepojenie neexistuje. Ide o krízov, eh, krízové riadenie na našom vnútornom trhu. Máme minimálne 40 či 45 cezhraničných finančných inštitúcií, ktoré predstavujú jadro nášho finančného systému tento riadenie cez hraničnej krízy je tým, tou podstatou. Bez toho e, neuvidíme, e, ako sme e, krízu vyriešili. Pokiaľ ide o prepojenie politik hospodárskej súťaže, to nie je pre, priame. Ak krizové riadenie je dostatočné, bude tu menej práce v súvislosti so záchranou finančných inštitúcií a menej um, štátnej pomoci pre konkrétne finančné inštitúcie, ale nevidím tu priame prepojenie. Priame prepojenie vidím medzi riadením krízy na európskej úrovni a úrovňou zdrojov, ktoré sú v rokách európskych inštitúcií, pretože európske zdroje len ťažko vyriešia otázky, ktoré sa naďalej v ekofine prediskutovávajú. Či, treba, či sa majú zachrániť alebo nezachrániť nejaké cezhraničné inštitúcie a výsledok bude na, naďalej vnútroštátny. E, dospejete do veľmi náročných diskusí. Teraz odovzdávam slovo zeleným a je tu pán Kanfen. Dobrý deň. Pán Almunia. Stali ste sa komisárom v roku 2004 pred krízou. E, v ekonomickej politike ste prijímali celý rád rozhodnutí. Práve teraz prebieha e, znovu obnova dôvery. A vy ako komisár dostávate nové portfólio. Zmenila kríza váš svetonázor? Prijali ste nejaké rozhodnutia v roku 2004 až 2008, ktoré teraz ľutujete? Že ste niečo neurobili, čo ste mali urobiť? Ste celkom spokojní s tým, čo ste urobili? Alebo sú veci, ktoré by ste teraz urobili inak? Zmenila kríza vaše názory na to, ako by sa Európska komisia mala správať? En tant que politique, je suis pas habitué. Nuž, eh, nie som zvyknutý zvyknutí hovoriť na verejnosti o svojich chybách. Hovorím len o svojich úspechoch. Začnem teda svojimi úspechmi. Medzi iným si myslím, popri iných teda úspechoch a tým, ako Európska únia a európske inštitúcie reagovali na krízu, si myslím, že je tu celé množstvo príkladov dobrej, správnej e, reakcie na krízu zo strany Európskej rady, členských krajín, Európskej banky a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že revízia paktu rastu a stability v roku 2005, ja som teda túto diskusiu inicioval v septembri 2004, za posledné mesiace, za, počas posledných mesiacov Prodyho komisia, podľa mňa to bola veľmi pozitívna vec s cieľom získať flexibilný rámec na rozpočtovú disciplínu, ktorý by, by bol veľmi vhodný na roky krízy, ktoré sme teraz zažili. To je teda ten pozitívny bod. Menej pozitívny bod potom, už samozrejme, že revízia Lisabonskej stratégie v roku 2005 nebola dostatočne silná, pokiaľ ide o nástroje aplikácie E, a dohľadu nad uplatňovaním hlavných politík. Rok 2005 priniesol ďalší e, rast európskej ekonomike. Po rokoch 2002 a 2013 sme mali, e, tri, sme mali skúsenosti minulých rokov. Videli sme, že Lisabonská stratégia neprináša žiadne výsledky, preto sme sa nad tým zamysleli Vypracovali sme správu, ktorá bola veľmi presvedčivá. Každopádne nepodarilo sa nám v roku 2005 presvedčiť šéfov štátov a vlád, aby sme mali pádnejšie nástroje na uplatňovanie tejto stratégie. Myslím si, že túto chybu by sme už nemali opakovať. Ďalej je tu potom ešte uh, uh, kríza klimatická, kríza uh, životného prostredia. Vy ako komisár za hospodárskú súťaž, ako hodláte zohľadniť otázku klimatickej zmeny, energeticko-klimatický balíček? Chcete to nejakým spôsobom zohľadniť, alebo tu podľa vás nie je žiaden vzťah? Už podľa mňa už je to začlenené. Môžeme samozrejme zlepšiť stupeň integrácie, ale myslím si, že keď sa veci zisťovali za Nelly Cruz, tak jedna časť bola začlenená do energetického, energeticko-klimatického balíčku a druhá časť bola začlenená do balíčku, ktorý sa týka štátnych podpor v tejto oblasti. Myslím si v tej súvislosti, že dnes je tu oveľa väčšia úroveň uvedomenia. Ide o to, že by sa mal e, robiť tzv. streamlining nástrojov, ktoré používame a mali by sme všetky politiky rastu Eh, aplikovať tak, aby išlo o eh, rast trvalo udržateľný politika hospodárskej súťaže, či už ide o antitrusty alebo štátnej podpory a reguláciu štátnych podpor, musí túto vec brať do úvahy. A ja si myslím, že v takých odvetviach, ako je energetika alebo štátne podpory v oblasti životného prostredia, sme urobili e, množstvo vecí a dúfam, že ešte veci, veľa vecí aj urobíme. Ďakujeme. E, ďalej je tu potom pán Gigold. E, vítajte, pán Almunia. Som rád, že vás tu opätovne vidím. Mám otázku, ktorá sa týka oblasti daňovej súťaže až daňovej konkurencie. Ste zodpovední aj za reguláciu v oblasti e, štátnych subvencií a pomoci. Množstvo členských krajín dáva tieto podpory nepriamo prostredníctvom e, výhod e, v daňovej oblasti a tým pádom sa skresluje hospodárska súťaž. Ste ochotní v nástroj, ktoré by, ktoré by zabránili takýmto okľukám, okľukovému zasahovaniu do, do daňovej oblasti a takto, takýmto formám daňového zvýhodňovania? No, Ako predtým som reagoval na vyjadrenie pána Lamberta. Existujú obmedzenia, v rámci ktorých sa dá pôsobiť a ďalej nemôžeme. Zmluva stanovuje, že určitý typ fiskálnych e, nástrojov je proste kompatibilný a nedá sa proti nemu pôsobiť. Čiže ako sa vyhnúť tomu, aby povedzme sa tieto fiskálne e, aspekty uplatnili tak, aby neslúžili e, ako ku stimulovaniu v oblasti životného prostredia, to treba vždy zvážiť jednotlivo a podľa toho konať. Sorry, I, I have the impression... Uh... Prepačte, mám taký dojem, že tu je malé nepochopenie. Vaši predchodcovia uh, použili v ojedinelých prípadoch e, s cieľom obmedziť neférovú e, daňovú hospodárskú súťaž, e, je ojedinele nástroje. Rád by som vedel, alebo vás počul vaše úvahy o možnosti regulácie, ktoré máte k dispozícii a vaše záväzky, čo je možné v rámci zmluvy, zmluv, aby sme mohli tieto skreslenia hospodárskej súťaže a trhu mohli obmedziť, čiže legislatíva proti štátnej pomoci na to, aby sa obmedzila daňová súťaž a aby sme tu mali naozaj spravodlivé e, subvencie fiškálneho a daňového rázu. Takže mohli by ste povedať čo si k tomu? Myslím si, že v tomto sme na jednej lodi. E, e, to som vám povedal aj v svojom rodnom jazyku som pripravený konať až po hranice, ktoré mi e, dáva k dispozícii e, zmluva. A to isté ste povedali v svojom druhom príspevku aj vy. We... Ďakujeme a teraz sa dostávame k pánu Bokrošovi za skupinu ECR. Ďakujem. V vašej terajšej funkcii, pán Almúnia, máte to privilégium, že môžete spolupracovať s množstvom e, nových členských krajín, bohužiaľ z dôvodu toho, že práve mnohé z nich sú e, v hlbokej kríze. Niektoré z týchto krajín súčasne sú e, e, oveľa konkurencieschopnejšie než mnohé zahraničné, kraj, e, zá, západné krajiny a dokonca majú oveľa lepšie prostredie na reguláciu hospodárskej súťaže. Keď ste hovorili o nedostatku priameho prepojenia medzi e, krízovým manažmentom a e, politikou hospodárskej súťaže, tak som sa zamýšľal nad tým, či by sme sa nemohli e, mnohé poučiť zo skúseností tých krajín, ktoré nemali fiskálne prostriedky na skreslenie hospodárskej súťaže tým, že nemali možnosť implementovať napríklad rôzne nástroje of the fiscal crisis, but because some of the government... Uh, hotovostného rázu sú, niektoré krajiny sú lepšie naladené na uh, konkurencieschopnosť, na súťaž, než západné krajiny. V mnohých východných krajinách sme nikdy nepočuli uh, hovoriť o nejakých uh, národných favoritoch, ktoré by podporovali štátne zložky krízovej situácii, či už je to kríza v krajine alebo mimo nej. Takže moja otázka zne, akú lekciu, aké poučenie si odnášate z týchto krajín, poučenie, ktoré by ste mohli využiť e, aj vo, vašej, vo vašej všom novom rezorte. Very much. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj som sa mnohé počas týchto e, po 5,5 roka naučil, som sa naučil mnohé ekonomické prí, prí, prístupy, priority, definovanie fiskálnych politík a ďalších politík v, v krajinách Strednej a Východnej Európy, v nových členských krajinách tej, tejto oblasti. Moja analýza by sa dala rozdeliť do dvoch období, pred a po. Pred krízou a po nej. Pred krízou e, to bolo naozaj e, veľmi veľmi e, zaujímavé. Vtedy sme spolupra- spolupracovali s Oli Rénom, kedy sme hovorili o prvých rokoch, alebo sme publikovali výsledky ekonomických dopad, ekonomické dopady e, rozšírenia, veľmi pozitívne výsledky ukazujúce dynamiku, veľmi, veľmi, e, veľmi podporujúce ďalšie, ďalšie formy, formy podpory, dokazujúce zvýšenie BIP HDP eh, pardon, na eh, jedného obyvateľa, modernizáciu inštitúcií, eh, trhov, rôznych sektorov. A počas krízy, počas tých dvoch rokov kríze, tie hodnotenia sú trošku inakšie, bohužiaľ. A prečo? No už preto, pretože časť toho rastu týchto krajín na rôznych úrovniach, nie na, nie na rovnakej úrovni v každej krajine, ale časť tohto uh, rastu, a to je ale všeobecná črta pre tieto krajiny, vychádzal z priamých zahraničných investícií, ktoré počas krízy zmizli. Čas toho vonkajšieho financovania a, a, a, pochádzal z príjmov a, e, emigrantov. Vonkajšie trhy pre vývoz týchto krajín sa a, e, zmenšili a slabiny a, e, rastu E, rastového modelu týchto krajín e, sa dostali na prvé stránky e, novín. Spôsob, akým vlády a orgány zvládali situáciu pred krízou, boli veľmi dôležité pre pripravenie pôdy tomu, ako sa vysporiadali s krízou. Boli tu veľmi dobré príklady, dobré prípady, ktoré prispeli k tomu, že krajiny budú aj naďalej veľmi dynamické e, aj v budúcom období. Veľmi kratučká doplňujúca otázka, pán poslanec. Otázka teraz ale znela, či to má nejakú relevanciu pre, vašu, pre e, vaše nové portfólio e, vo funkcii komisára pre hospodárskú súťaž. Ako komisár pre túto oblasť nemôžem rozličovať medzi krajinami. Musím E, vykonávať legislatívu e, pre hospodárskú súťaž rovnako v tej či onej krajine. Nemôžem rozlišovať, nemôžem e, klásť otázku, od kiaľ pochádzate, aby som bol benevolentnejší či tvrdší. Je to pravda, každý to vie, že najbohatšie krajiny majú väčšiu Eh, kapacitu používať štátne subvencie i bohatosť týchto väčších ekonomík, eh, väčšie spoločnosti v týchto krajinách, ktoré môžu mať väčšie pokušenie, pokuš, eh, pokušenie zneužiť dominantnú pozíciu na trhu. Ale toto vymáhanie práva by sa malo stiahovať na všetkých 27 krajín rovnako. Nasleduje pán Fox. Ďakujem, pani predsednička. Pán Almunia, rád by, rád by som sa spýtal na pokuty, ktoré komisia e, uvaľuje na spoločnosti za e, praktiky, e, ktoré sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. A čo potom, ako zaobchádzať s prostriedkami, ktoré sa takto získavajú? Ako ich distribuovať do členských krajín? Sú tu krajiny, ktoré pri týchto praktikách utrpeli viac než iné? to by podporovali ste, aby tieto dostali viac, viac, alebo aby dostávali krajiny proráta podľa obyvateľstva, alebo aby sa to pridalo k rozpočtu. Ak si myslíte, že by to nemalo smerovať do členských krajín, tak potom a kam by mohli ešte inde smerovať tieto prostriedky? Jednoduchá odpoveď. Tieto prostriedky smerujú do rozpočtu EÚ. Počas obdobia, kedy tieto pokuty sú e, diskutované ešte v odvolacích konaniach, nemôžu byť e, použité. Sú však disponibilné prostriedky na neskôr. Na konci roka e, rozpočet EÚ má, ak má prebytok, tak tento prebytok sa vráti členským krajinám na základe rovnakého kľúča, ako podľa ktorého členské krajiny do rozpočtu prispeli ale zdroje z týchto pokút e, e, smerujú do rozpočtu EÚ. E, zoberme si príklad, napríklad určité, určité praktiky, e, napríklad výrazne zasiahli Španielsko. Nemyslíte si, že Španielsko by malo byť viac kompenzované na základe ziskov, teda zo ziskov týchto pokút? Pokiaľ ja tomu rozumiem dobre, teraz ten systém vyzerá tak, že e, e, tá starejšia situácia nefavorizuje práve tie postihnutejšie krajiny. Ste s tým spokojní? Španielsko, Británia, Polsko, akákoľvek iná krajina si nemôže zažiadať tieto prostriedky. Oni patria do európskeho rozpočtu. O čom sa budú tie krajiny však musieť baviť? Ako sa budú teda distribuovať tieto prostriedky z rozpočtu. A to je diskusia s vami, s parlamentom. A viem, že pri revízii do ďalšieho finančného výhľadu priority Európy sa lepšie odzrkadlia v e, eurozpočte. Uh, Ďakujem teraz pána Klute za GUE. Ďakujem, pani predsednička. E, otázku tu vlastne mal klásť kolega e, Hendl. Ten je chorý a preto predložím jeho otázku ja. Pán Almunia, vo písomných odpovediach ste vysvetlili, že v decembri roku 2008, e, keď boli zavedené finančné pomoci, mali by sa tieto ďalej pokračovať. Ste za to, aby keď došlo k presunu napríklad firma Delf smerovala do Polska. E, ste za to, aby sa povolovali takéto pomoci? E, inak povedané, bude mať komisia dosť odvahy v budom období e, spojazniť určitú, určitý poplatok za presídlenie, delokalizáciu, aby sme zabránili týmto praktikám. Ja sám Pochádzam z e, oblasti Porúria, kde e, môžem len potvrdiť, že konkurencia medzi rôznymi pracoviskami firiem, napríklad Opel v Bochumi a inými európskymi, je veľmi aktuálna otázka. Pokiaľ ide o prvú časť vašej otázky, ohľadne toho dočasného rámca pomoci, v nefinančnej oblasti, to, čo bolo vlastne zavedené začiatkom roku 2008, hovorím, to je dočasný rámec, ktorý vlastne bude v platnosti do konca roku 2010. O tom som už hovoril. To je vlastne tá lehota. Ale samozrejme bude treba ju buď potvrdiť alebo pozmeniť podľa situácie v ekonomike. Je to výnimočný rámec ako reakcia na krízu, že nie je to výsledok e, cyklickej normálnej situácie, ale je to výsledok krízy a preto boli v dôsledku krízy prijaté patričné opatrenia, aby sme sa dostali z tých rizikových situácií, ktoré vlastne pred nami stáli v dôsledku krízy. Čiže potom sa vrátime, keď toto uplynie do konca tohto roka, alebo koncom tohto roka, tak sa vrátime k tomu normálnemu rámcu Ehm, môžem vám teda povedať, že nie je nejaký priamy vzťah medzi tým, čo rozhodla komisia pre DEL v Írsku a čo komisia schválila pre DEL v Polsku. Ide o dve investície, ktoré sú rôzne, samostatné. V Írsku sa využil príslušný fond ehm, na globalizáciu a v prípade polského podniku Dell išlo invers, investíciu, ktorá nebola naviazaná na tú Írsku a tak tam vlastne nebol obsiahnutý žiaden prvok, ktorý by znamenal, že je tam nejaká nekompatibilita s možnosťou uplatniť takúto podporu. Ďakujem. Ak sa môžem ešte spýtať, eh, problém z hľadiska zamestnanca je taký, že um, tie peniaze um, vlastne nevytvárajú žiadne nové pracovné príležitosti. Ide iba o presťahovanie, presun. A tu vzniká iba konkurencia medzi eh, Polskom a Irskom, prípadne inými členskými štátmi. Vlastne o to ide. Uh, O tom už e, kolega hovoril, ide aj o otázku daní. Ako možno zabezpečiť, aby takáto hospodárska súťaž e, prestala? Treba na to pozerať e, kriticky, pretože to vedie k mnohých zamestnancov kostom proti EÚ. Takto sa dostávame pod tlak politiky hospodárskej súťaže EÚ. No, yo entiendo, entiendo su argumento. Ja rozumiem vašim argumentom, ale chcem povedať toto, že táto argumentácia sa nedá uplatniť pre ten konkrétny príklad, ktorý ste uvádzali. Nie je totiž priama súvislosť medzi tým, že by sa zavrela jedna továreň a že by sa proste investovalo do inej továrne v inej krajine, pričom tá tá druhá teda, tá nová továreň v Polsku konkrétne teda, mala nárok na tú štátnu pomoc. Respektíve podľa európskych noriem teda tu nebolo žiadneho vzťahu medzi týmito dvoma podnikmi. Je nám ľúto, že teda e, že e, vlastne aj tu sme boli svedkami toho, že mnohí pracovníci boli obeťami krízy, ale štát ako Polsko, kde vlastne príjmy sú medzi tými najnižšími v rámci EÚ, teda Polsko má nárok na takúto podporu, aby mohlo podporiť svoj rast. Thank you. Uh, no. Ďakujem. Za EFD teraz um, pani Andreasen. Ďakujem, pani predsednička. Mala som vlastne takú istú otázku, otázku ako predrečník a chcela by som sa ešte na túto situáciu obrátiť. V budúcnosti bude pán Almunia slalovať štátnu pomoc, vediac, že dôsledky takéhoto kroku si vyžiadajú um, výplatu, vyplatenie um, pomoci spoločenstva? Zopakujem odpoveď, ktorú som dal predrečníkovi. Nebol tu vzťah medzi týmito dvoma podnikmi. Hej, keby tam bolo nejaká súvislosť, tak samozrejme by nebola schvádaná tá pomoc. Samozrejme, však aj vlastne to presťahovanie podniku niečo stálo. Hovorím, nebola tam súvislosť. Ďakujem. Je eh, evidentné, že keď sa e, rozhodujete o plánovaných e, presunoch z jedného miesta na druhé, že príde k prepušťaniu a, a úplne to vaše rozhodnutie vyplatiť štátnu pomoc. E, mali by ste si byť vedomi, že to bude mať vplyv na situáciu, kedy sa presťahová, presťahováva a výrobné zariadenie. Hovoríte, že tu nie je vzťah, ale vzťah tu je, je to jasné ak e, dáte štátnu pomoc, aby ste niekde umiestnili výrobnú prevádzku, tým stratia prácu e, ľudia v inej krajine. Je to len, ide len o dezinterpretáciu tejto otázky. Chcem sa spýtať, keď hodnotíte, vyhodnocujete štátnu pomoc, máte na pamäti, že si to vyžiada použitie Európskeho vyrovnávacieho fondu na určité zmiernenie situácie tých, ktorí prichádzajú o zamestnanie? Všeobecne povedané, nehovoríme o nulovej variante. Hej. Nové investície vytvárajú nové pracovné príležitosti, nové zisky. A nie je to vždy tak, že vlastne keď sa niekde príde s novou investíciou, tak niekde inde e, vlastne e, poklesne výroba alebo počet pracovných miest. Nie je to vždy tak. Pokiaľ ide o tento prípad Del Irsko a Del Polsko, opakujem, Del Polsko je zrejme dôsledok toho, že sa presťahovali rodný podnik z Írska. Ale vlastne vieme, že IRS vlastne, takto chcem povedať oprava, nedochádzalo tu k vzájomnej previazanosti týchto dvoch prípadov. Ďakujem pekne. Teraz sa začína posledné kolo nášho počutia. Slovo má pani Hübner. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, vo všetkého, z toho všetkého, čo ste doteraz povedali, s tým optimistickým a profesionálnym duchom je absolútne jasné, že ste zdedili Európu ako komisár, ktorý má na starosti um, hospodárskú súťaž a štátnu pomoc. A že ste zdedili Európu so značným bremenom štátnej pomoci, pridelovanej tak eh, finančným inštitúciám, ako uh, s ktorými ste um, naozaj skončili dosť uh, veľkoryso, ale aj um, štátnou pomocou do podnikov. Mohli by ste povedať konkrétne, ako chcete riešiť túto výzvu vzhľadom na priemysel a podniky e, v reálnej ekonomike, nie vo finančnom sektore. Čo e, vie komisia o legálnom charaktere týchto e, operácií, ktoré prijala v kontexte krízy. A potom vaše exitové stratégie. Čo konkrétne môžete urobiť, ak vôbec, aby ste zabezpečili, keď, aby členské štáty a, a Európska únia e, dosiahli potrebnú stabilitu v rámci paktu e, stability a rastu, aby rástli a boli konkurencieschopnejšie. Muchas gracias, señora diputada. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Hovoríte o masívnej štátnej podpore. Ak moje čísla hovoria správne a ak výjmeme štátnu pomoc, ktorá pochádza e, z obdobia krízy a ak povedzme berme do úvahy, že tu boli uplatnené dočasné rámce kvôli kríze, čiže keď dáme bokom túto podporu, tak tá normálna štátna podpora je asi na úrovni 0,5 HDP Európskej únie, čiže je to veľa nižšie, než to bolo na začiatku obdobia pred desiatimi rokmi. Takže kvôli kríze tu nastala zmena a otázka je, ako vycúvame z tohoto dočasného rámca, keď vlastne tá kríza ustúpi. Kedy a ako, pravda? Tu sa týka fiskálnej, monetárnej eh, politiky a menových stimulov a tak ďalej. Moje stanovisko je, treba diskutovať už teraz o tej stratégii ako von z krízy, aby sme postupne vlastne mohli zrušiť dočasné rámce, ale musíme postupovať veľmi opatrne z hľadiska toho, kedy. Pretože ešte stále nie sme von z krízy. Proste sme na tom lepšie než pred rokom, už to nie je voľný pád, ale ešte stále nie sme v tom pozitívnom teritoriu. V podstate z 27 je tam len jeden štát. Ale riziká tu sú a neistota je a musíme ozať veľmi obozretne postupovať. Podľa nášho toho ústredného scenára sa veci rozvíjajú dobre. Pokiaľ je o ekonomiku nefinančného charakteru, do konca tohto roku 2010 by sme mali byť vonku z krízy. Pokiaľ ide o tie špecificky finančné rámce, tam sa začali už diskusie na úrovni ECOFINu ohľadne toho kedy, ale ešte sme nedospeli k nejakému rozhodnutiu a koncom minulého roka vlastne sme dospeli k tomu, že teraz nie je vhodný čas na to, aby sa prijímalo nejaké záverečné rozhodnutie o tomto Takže potom, na budúci rok, keď už nebudeme mať tieto dočasné rámce, tak sa prehlbí vlastne aj tá cesta, ktorú sme sa začali uberať ešte teraz, v čase kríz, krízy. Takže vlastne budeme mať k dispozícii podrobné analýzy. Áno, pani predsednička, hneď beriem do úvahy čas. Ale je jasné, že musíme zohľadňovať, aké budú výsledky pozitívne Želáte si ešte niečo doplniť? Len jednu vetu, ak dovolíte. 0,5% HDP to je ozaj veľmi málo. Ale vlastne tá distribúcia je nerovnomerná. E, niektoré štáty sú na tom lepšie potom a niektoré menej. Aj v dôsledku krízy. V plnej miere súhlasím s vami. A záleží od toho, kde už bude e, z hľadiska tej nerovnomernej distribúcie tá či oná krajina, či je to malá, veľká krajina, stará, členská, nová členská, tak či tak musí splňať príslušné normy. Ďakujem. Ďakujem pekne, tak sme sa zmestili do 5 minút. Ďalej má slovo pani Daty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán dezignovaný komisár. Kríza, ktorou prechádzame, nás núti upravovať našu legislatívu a aj naše, naše zameranie na hospodárskú súťaž. Mám dva príklady. Takže poprvé, legislat, revízia legislatív, legislatív, ktorá sa týka automobilového priemyslu. súvislosti s podnikateľskou slobodou. Pretože vlastne tu dochádza k obmedzeniam v tom zmysle, že by mohli predávať podnikatelia svoje podniky, čiže vlastne sa tým obmedzuje sloboda podnikania. E, hodláte nejak zrevidovať toto nariadenie, pretože vlastne to má dopad e, na vyše 300 e, tisíc menších podnikov a 3 milióny zamestnania, teda pracovných miest. A okrem toho, máš kolega, ktorý je dezignovaný na post komisára pre medzinárodný obchod, e, sa tiež vlastne e, zmieni o alebo predpokladáte, že zmení svoj postoj ku daniam, ktoré sa týkajú e, CO2. Že vieme, že existujú totiž krajiny, kde neexistujú nejaké limity a váš kolega teda práve že vystúpil v súvislosti s týmto kritériom. Takže pokiaľ ide o upravenie a oblasť automobilového priemyslu. Vieme, že prebieha konzultačný proces a je ozaj veľmi široký a obsiahly. Komisia vydala oznámenie ktoré sa týka konkrétne tejto témy a predpokladáme, že sa dospeje ku novému právnemu predpisu už do mája, možno už skôr než v mesiaci máji. Pokiaľ ide o tieto návrhy zákonov, o ktorých sa teraz hovorí, tak tie súčasné vlastne zachovávajú E, aj výnimky v súvislosti s kategóriami, v súvislosti s opravami a aj pokiaľ ide o samostatné diely. Pokiaľ ide diely, respektíve súčiastky. Ďalej, aspekt e, distribúcie. Tam bolo zámerom podporiť e, viacero značiek, ale dosť málo sa tento princíp uplatnil. Tým, že povedzme, je tu veľká súťaž e, v tomto sektore, že proste distribútor sa venuje len distribuovaniu jednej konkrétnej značky. Ale ja tu nevidím nejaké nebezpečenstvo z hľadiska hospodárskej súťaže. Isté, sú tu ešte určité problémy, ale doma máme nejaký čas a to sa môže dorešiť. Pokiaľ ide o daň týkajúcu sa uhlíka, respektíve CO2, na to nie som expert eh, a možno kolega Lambert eh, eh, vlastne už na to tiež poukázal. Ak dovolíte, radšej by som o tom dnes nehovoril, a po tom, čo sa dospeje k dohode na základe kodanského dokumentu, tak potom, dúfam, bude jednoduchšie a možné presnejšie sa vyjadriť k tejto téme. Čiže tu je aspekt e, životného prostredia, ekonomiky a tak ďalej. Ešte jedna otázočka na doplnenie. Pokiaľ ide o to posledné, áno, súhlasím s tým, čo hovoril pán Lambert. Takže keď vlastne podnik vlastne ochraňuje životné prostredie a zároveň sú tu uplatnené určité obmedzenia, tak to má potom negatívny dopad. Takže treba zrejme, tak povedať, školiť, treba uplatniť nejakú pedagogickú prácu, aby vlastne E, si vážili možnosť e, pracujúci, že pracujú tam, kde pracujú. A isté, nie je to celko to isté všade. Totiž takto. Európa má veľmi solidnú pozíciu a môže popracovať teda na dohode o klimatických zmenách. Sú, sú to reálne problémy a tieto treba riešiť. Pravda je, že sú krajiny, kde vlastne ten konkurenčný drive je pomerne značný, pretože majú nízke príjmy. Ale isté, toto je dosť hypotetické, ale musíme pracovať v podstate s jednou hypotézou. Zrejme, musíme dospieť k jednej dohode a v Kodani sme videli, že to je ťažké. Ale ak vlastne Kodaň nebude aktívne vstupovať do praxe, tak sa ťažko posunieme dopredu. Isté, že máme tu svoju zodpovednosť. Ďakujem. Dobrý večer, prajem. Ak dovolíte, vrátim sa ešte k štátnej pomoci. Ako už bolo povedané, aj teraz počas hospodárskej krízy bol dohodnuté že dôjde k určitému narušeniu hospodárskej súťaže v tom zmysle, že štát podporuje niektoré podniky. Súhlasne, respektíve, ste spokojní s tou politikou, ktorá takto funguje? Respektíve, urobili by ste niečo ináč, keby ste mali sám rozhodovať. Spomínam si, keď sme hovorili o vstupe Malty do eurozóny a aj vstup Slovenska do eurozóny, ja som bol spravodajca vtedy a ja spomínam si, že tie sa hovorilo o tom, že protekcionizmus vedie ku narušeniu hospodárskej súťaže. Ste ešte stále o tom presvedčení? Áno, stále v to verím, pán Kasa, určite. No, štátna pomoc. Áno, štátna pomoc môže byť dobrá i zlá. Isté, potrebujeme využívať verejné prostriedky, verejné zdroje na to, aby sme vykompenzovali nejaké zlyhania na trhu alebo nejakú takú politiku, ktorá e, zlyhala a proste uplatniť opatrenia, ktoré sa nedajú robiť bežne, aby sme napravili chyby e, z hľadiska distribúcie, kde to je nespravodlivé, čo sa snažíme vylepšiť. Politicky samozrejme môžeme diskutovať o tom, kde je tá úroveň alebo hranica, kde sú tie mantinely, čo je efektívnejšie. A toto je reálna diskusia a je nesmierne dôležitá. Fakt je ten, že verejné prostriedky by sa mali využívať na dobré účely a to je moje presvedčenie. Zároveň však viem aj to, že nie vždy využívame verejné prostriedky rozumne. Takže štátna pomoc by mala fungovať v určitom rámci a ten rámec by sa mal vylepšiť Nakoniec aj pred krízou v niekoľkých rokoch sa nám podarilo vylepšiť tento rámec. rámec. Teraz vidíme ale dôsledky krízy a hovoríme o tom, ako stiahnuť vlastne z fungovania a tie mimoriadné rámce a po kríze vlastne budeme pokračovať v ďalších úpravách. A preto vlastne teraz prebieha vyhodnocovanie efektívnosti štátnej podpory. Vlastne máme akčný plán, z roku 2005 a to sa hodnotí, že musíme sa poučiť z vlastných skúseností a myslím si, že vždy budeme musieť zohľadňovať aj to, že toto správne využívanie verejných prostriedkov treba kontrolovať aj E, z toho hľadiska, že niektoré verejné prostriedky sa nevyužívajú dobre, ale nesprávne. Treba vlastne zohľadňovať aj ekonomické faktory a je jasné, že verejné orgány, štáty majú k dispozícii tieto prostriedky a ide o to, aby ich čo najlepšie využívali. Preto vlastne e, existuje aj určitá výnimka, ako generálna výnimka bloková, sa uplatnila. Ďakujem. Súhlasím s vami, že určite dôjde k narušeniu e, v rámci vnútorného trhu a aj z hľadiska hospodárskej súťaže. A tak som vlastne tiež presvedčený o tom, že by sme mali mať to, čo nazývate vlastne tú stratégiu vycúvania, ktorá je reálna. Takže boli možné už teraz sa rozhodnúť, kedy vlastne začne fungovať táto stratégia, nazývaná ako exit strategy, to stratégia e, vycúvania e, z krízy. Ale povedali ste nakoniec, že ešte je príliš skoro rozhodovať o tom, kedy vlastne táto stratégia ústupu by mali za, mala začať. Takže zatiaľ ešte teda hovoríte, že nezačať. Ak si prečítate pozorne to, čo som povedal predtým, je tam určitý odtieň, určitá nuansa. Hovorili sme o finančnom sektore a o štátnej pomoci tam. Tam som nespomínal dátum, ale pokiaľ ide o tú nefinančnú časť našich ekonomík, tam som hovoril v princípe o dátume. A to je december 2010. Takže uvidíme. Rád by som vedel povedať toto. 2010, že koniec všetkého, už je po kríze, ale žiaľ, je tu stále určitý stupeň neistoty. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej. Pán Ferber. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Almunia, už sme o tom dnes krátko hovorili, teda o spolupráci s Európskym parlament, parlamentom a nadviazal by som na slova pani kolegyne Daty tento rok máme množstvo reforiem e, týkajúcich sa e, e, rôznych noriem. Neviem, nechcem teraz hovoriť o obsahu, ale do akej miery ste ochotní s Európskym parlamentom spolupracovať? V tomto ohľade by sa dalo povedať, že to máme napísané. Nestačí len, aby som vás presvedčil, že v budúcnosti budeme hľadať nejaký vzťah voči Európskemu parlamentu. Myslím, že tých 5 rokov a niekoľko mesiacov, čo už plním svoje poslanie ako komisár, tak vlastne vždy som prišiel do parlamentu, keď bolo treba, keď som bol vyzvaný, diskutoval som na úrovni plenárneho zasadania, hovoril som s koordinátormi e, a mám výborné vzťahy aj s predchádzajúcou predsedničkou výboru, ako aj so súčasnou pani Bowles. Vždy som pripravený debatovať, vymieňať si názory. Som k dispozícii vždy, keď treba príjmať aj rozhodnutia v parlamente. Samozrejme, že parlament e, si zaslúži to, aby bol náležite informovaný a ja ho budem určite aj naďalej zaangažovávať. A hovorilo sa tu aj o regulácii v budúcnosti a ako to riešiť z hľadiska detajlov, treba pokiaľ ide o tie kolektívne odškodnenia. Tak z hľadiska hospodárskej súťaže prijíma komisia dosť veľké množstvo opatrení. Takže pokiaľ ide o ten prípad, o ktorom sme hovorili, tie jednotlivé sektory alebo kategórie, automobily napríklad, tam vlastne to do poslednej chvíle ostane otvorené a bude sa zohľadňovať všetko. A isté, že je tam určitý stupeň dôvernosti, pokiaľ je detaily, ale ex post potom ja alebo komisia sme prijali určité rozhodnutia, určite informácie tu budú k dispozícii. Áno, to je fajn, že chcete s nami diskutovať a prísť sem, ale práve pri týchto uh, nariadeniach ma zaujíma, uh, že vlastne komisia uh, tu vytvára nariadenia, ktoré potom sama aplikuje bez toho, že by nie, niekoho musela vypočuť. A tu ma zaujíma otázka, máme tu skúsenosti s vašimi predchodcami na tejto pozícii chceli by sme, e, aby ste e, e, spolupracovali oveľa, oveľa užšie s nami ako jeden z dávnejších predchodcov, ktorý už bohužiaľ nežije, alebo, ako ani, alebo skôr voľnejšie ako pani Krus. To znamená, nielen o, nie len o diskusie na papieri o spolupráci s parlamentom. Ja, samozrejme, chcem ísť ešte ďalej než moji predchodcovia. Ďakujem. Thank you very much. Uh, no, on, on behalf of... Ďakujem. A teraz za socialistov a demokratov pani Ferreira. Bem-vindo, senhor eh, comissário, uh, ainda também. Ďakujem, pán, pani predsednička. Vážený pán komisár, je už pomerne neskoro. Uh, Vaše skúsenosti v oblasti e, hospodárskej súťaže e, vzbudzujú mnohé očakávania. Poprvé sa chcem spýtať, či tie vaše nástroje, ktoré máte k dispozície, vám umožnia, aby ste sa postarali o, tom, aby, o to, aby podniky dostali úvery, pretože je tu množstvo skreslení trhu, ktoré e, zasahujú práve malé a stredné podniky. A potom druhá otázka týkajúca sa štátnej pomoci keď sa dostaneme z tejto prechodnej e, doby, budeme tu mať naozaj trh s rôznymi podmienkami. 70 pomoci e, smeruje k e, medzinárodným poberateľom, ale musíme sa zamerať aj na určité konkrétne sektory. A potom bude určite možné, že zisťovania sa budú zaoberať nerovnováhou v oblasti e, hospodárskej súťaže na, e, v oblasti potravín. Prístup k úverom je kľúčová záležitosť a veľmi náročná a ťažká. Ako teda prispieť k tomu, aby opäť začali prúdiť tie úvery, hlavne smerom na podniky malé a stredné. Tie totiž sa nie tak ľahko dostávajú ku kapitálu ako veľké firmy. Samozrejme, sú tu rôzne plány reštrukturalizácie v oblasti finančnej. Takže tí, tí zlí, ktorí zle riadia, ktorí zle fungujú, predsa mm, je paradoxné, aby tí dostávali viacej podpory a tým viacej ešte e, v negatívnom zmysle kontaminovali finančný systém a bankový systém bez nejaké reštrukturácie, bez e, toho, že by e, nejak e, upravili svoje fungovanie. Proste treba samozrejme tento aspekt upraviť. Tie zlé banky vám nebudú dávať dobré úvery. Práve čím skôr potrebujeme ozdraviť, niekedy aj rekapitalizovať, respektíve skonsolidovať tieto aspekty finančného systému a to nespadá do portfólia e, hospodárskej súťaže, ale príslušných štátov tie majú v tom hlavnú úlohu. Ale samozrejme súhlasím sami, že toto je veľmi dobrý a mocný nástroj, tá reštrukturalizácia. A vlastne v minulosti sme videli už tri prípady takýchto hĺbkových prieskumov v ekonomike, hĺbkových analýz, napríklad v oblasti energie, potom tam bola oblasť farmaceutického priemyslu a tam práve sa ukázalo, že sa bude môcť lepšie uplatňovať politika hospodárskej súťaže. A potom vlastne ďalší problémový sektor, a my ste, som na to ochotný sa pozrieť a pripravený urobiť to, ak uvidíme teda, že kde vlastne sa to dá riešiť efektívnejšie, či z úrovne EÚ alebo z úrovne jednotlivých štátov. Ďakujem. Um, só uma pequena pergunta suplementar. Uh, como é que com as, no... com as ambições Maličká doplňujúca otázka. Ako vnímate tým, s ktorým budete spolupracovať? Aký robustný je tento tým, systém? Aké finančné možnosti máte k možnosti? Tu v parlamente sa často hovorí o tom, že oblasť hospodárskej súťaže potrebuje viac prostriedkov a mal by mať lepšiu podporu. Ako to vnímate? No, budúci e, generálny riaditeľ určite rád zodpovie tieto veci. Ja budem rozumný. Ja si myslím, že na generálnom riaditeľstve pre hospodárskú súťaž máme vynikajúcich, kvalitných ľudí. A systém, vlastne, ktorý bol rozbehnutý roku 2004, vedol k tomu, že sme posilnili aj naše kapacity a vlastne stávame na tých istých princípoch ako doteraz. Samozrejme, nechcem som povedať, že hneď prvý deň, keď e, prídem, ak budem potvrdený, že poviem, a potrebujem viacej prostriedkov. To určite nespravím. Samozrejme, musíme dokázať viac s tými prostriedkami, ktoré máme. A v budúcnosti, ak ma požiadate, aby som proste urobil v rámci svojho pôsobenia to alebo ono, tak e, určite, ak budete od mňa žiadať, aby som rozšíril počet zamestnancov, určite sa obrátim na vás, aby ste mi poskytli viac prostriedkov. Ďakujem. Ďalej. Ďakujem a pán Rabka je ďalším. E, otázka trestov pri prečinom voči pravidlám hospodárskej súťaže, e, predovšetkému oblasti kartelov, to všetko zohrávalo už viackrát úlohu E, aj tak by som to ešte raz spomenul, ale z iného uhlu pohľadu. Poprvé tu chcem nechcem tú komisii upierať e, na tom e, jej kompetenciu, ale po druhé chcem jasne, jasne povedať, že treba tvrdo prenasledovať prečiny proti, proti kartelovému právu. A po tretie, treba povedať, že je tu aj otázka transparentnosti. A moja konkrétna otázka tu znie, vedeli by ste si predstaviť to, že by sa vytvoril katalóg kritérií, ako postupovať pri týchto, trest, proti, pri týchto e, pokutách. O tom by mohol diskutovať aj parlament, pretože e, e, doteraz nemáme o čom diskutovať, takýto katalóg neexistuje, pretože komisia viackrát prehrala prípad na Európskom súdnom dvore, pretože jej, jej pokuty nemali takú bázu, o ktorú by sa opreli. O tom by sa možno mohlo diskutovať. Určite. Keď máme debatovať o sankciách, zdá sa mi to logické a normálne. A vždy som otvorený takejto debate, pretože vlastne sankcie sú dôležitým prvkom, ktorý sa používa tiež pri realizácii a uplatňovaní politiky hospodárskej súťaže. Existujú určité kritéria, ktoré sú známe a sú schválené od roku 2006 a týkajú sa sankcií. Tieto vlastne ďalej rozvíjajú a aktualizujú to, čo bolo schválené v rámci príslušného nariadenia. Čiže to je právny základ, o ktorý sa opierame pri uplatňovaní sankcií. Myslím, že je to, e, ak sa nemýlim, je to nariadenie číslo 1 z roku 2003. vy hovoríte o rozhodnutiach e, súdneho dvora tieto budem vždy rešpektovať. Ale rád by som, keby ste mi uviedli nejaký príklad takých sankcií, ktoré boli prijaté od schválenia e, dokumentu z roku 2006, kde išlo usmernenia, a to vlastne bolo upravené Európskym súdom. Myslím, že nie od vtedy žiadneho prípadu, kedy súd musel rozhodnú, rozhodovať o takýchto prípadoch. Ani jedno rozhodnutie vlastne nebolo, pokiaľ ja viem. Ďakujem. Also darüber kann man natürlich diskutieren, ob in der... O tom samozrejme, o tom sa dá diskutovať ale mali by ste vedieť, čo mám na mysli. Určite sú tam uvedené kritéria, ale kritéria, ako sa dospie ku konkrétnym sumám, tie sú tam nie obsiahnuté. E, záleží to od e, rozhodnutia konkrétneho komisára. Chcela by som pri tejto príležitosti ešte upozorniť na jednu vec. Vieme si predstaviť, že takýmito sankciami, o ktorých nechcem diskutovať, že možno nimi postihnúť pracovné pr- pr- miesta v konkrétnych podnikoch možno tam do nich zapracovať nejaké sociálne ustanovenia a potom o tom diskutovať. Nespochybňujem, nech, nepochybujem, že takéto kritéria sú, ale e, pochybujem, že sú známe verejnosti. Sinceramente, creo que están... Úprimne povediac, my si myslím, že sú dosť dobre vysvetlené práve v tých usmerneniach ktoré vlastne poukazujú na to, že dochádza k rozvinutiu toho predchádzajúceho dokumentu. Hovorí sa o tom, že vlastne aj tie sankcie budú odvidené od toho, aká bola tá škoda, ktorá sa spôsobila tými nekalými praktikami z hľadiska hospodárskej súťaže. Čiže vlastne, pokiaľ je o závažnosť, čím sú závažnejšie tie prečiny alebo porušenie zákona, tým budú aj sankcie tvrdšie. Čiže vlastne tie sankcie sú zhodnotené aj z hľadiska toho, ako dlho vlastne prebiehala alebo dochádzalo k tej nekalej činnosti z hľadiska hospodárskej súťaže. Čiže v tom máme jasno. Je tu jedna taká možnosť, že ak podnik, ktorý je predmetom sankcií, ak tento podnik tvrdí a má dostatočne silnú argumentáciu a tvrdí, že nemá možnosť platiť tak sa môže vytvoriť nejaká úprava takým spôsobom, aby sa mohlo platiť. Čiže aby tam bola tá schopnosť platiť, čiže tzv. ability to pay, čiže systém ex ante, ktorý bol uplatnený vzhľadom na neschopnosť platiť alebo splácať nejakú sankciu, tak tam sa to môže nejak upraviť. Samozrejme, aby vlastne takáto situácia vážna e, nebola potom prenášaná na situáciu menej vážnu. To, na to treba dohliadnúť. Čiže treba si veľmi dobre preskúmať, či daný podnik naozaj je e, v platobnej neschopnosti. Samozrejme, že existujú aj iné nástroje z hľadiska prac, e, politiky zamestnanosti a tak ďalej, tak ďalej. Sú aj iné oblasti, kde sa dá pôsobiť. Povedzme, jeden podnik, ktorý nebude e, rešpektovať zásady hospodárskej súťaže, môže byť postihnutý aj inými, respektíve rôznymi spôsobmi. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz napokon, ale v neposlednom rade za skupinu ALDE Ehm, pani, pán Tremoza, ehm, posledn- druhýkrát, čo máte posledné slovo. Takže ďakujem, pani predsednička. Prajem dobrý večer a blahoželám a všetko, prajem všetko dobré v novom roku a viem, že na novom poste komisár pre hospodárskú súťaž budete vidieť aj to, ako Španielsko pôsobilo, pokiaľ viem, tak asi 400 otvorených prípadov alebo spisov, e, ktoré sa týkajú Španielska, vlastne e, stojí za prejednávanie práve z hľadiska nekalej hospodárskej súťaže. Je tu určitý plán pre sanovanie bank, známy ako FROP a tak ďalej. Mám pocit, že Španielsko nedostatočne transponuje viaceré európske predpisy. A potom vlastne to vedie k tomu, že z hľadiska hospodárskej súťaže a efektívnosti hospodárstva Španielsko vlastne tým trpí. Ako budete vlastne zohľadňovať tieto španské záujmy vo svojom novom pôsobisku? Ako na to hľadíte? Ďakujem veľmi pekne. Rád by som teda ocenil kvalitu vín eh, z oblasti Riocha, Španielska, a tým by som teda začal, ale chcem povedať toto. Štátna pomoc eh, v Španielsku, Litve, Grécku alebo v ktorejkoľvek inej eh, krajine EÚ, pokiaľ ide o výkon mojej funkcie komisára, vlastne toto boli moje zásady, aj budú vždy sa pridržať príslušných európskych predpisov, rozhodnúť, budem vlastne sledovať politiku komisie, dodržiavať rozhodnutia rady a parlamentu. A to som vlastne slúbil ako komisár aj pred Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu. A takto hodlám pokračovať aj naďalej. Ďakujem. Jeden konkrétny príklad, ak dovolíte. Barcelonské letisko nemôže dostatočne e, fungovať smerom na 23 krajín v dôsledku toho, že je tam určitý zákaz, respektíve e, mnohé, proste existujú určité dohody, ktoré umožňujú z viacerých krajín lietať len do Madridu. Takže z hľadiska hospodárskej súťaže je to ozaj deformácia hospodárskej súťaže. Čo s tým hodláte urobiť? Ako iste viete, v novej komisii štátna podpora pre oblasť dopravy prechádza na sektor hospodárskej súťaže. Takže tam, kde bude nejaká taká hospodárska, teda respektíve taká štátna pomoc, ktorá nezodpovedá príslušným predpisom, eh, tak budem konať. A konkrétne na túto tému e, predložím aj v písomnej forme otázku adresovanú Európskej komisii. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A Uh, takto sme e, vyriešili. Všetko skončili po odchode e, výboru pre dopravu, ale nepovedzte im to. Takže po skončení otázok bude mať teraz dezignovaný komisár 5 minút na to, aby zhrnul. Možno už dostal papíry, ktorý som mu poslala. E, v súvislosti s jedničkou ste uviedli, že budete lepší ako ten najlepší. Možno je to ešte lepšie ako byť jednička. Rada by som, aby ste teda potvrdili e, na, na to, na čo som sa spýtala. Prosím vás teda zhrnite, prosím, stručne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Určite tie tri body, ktoré ste na začiatku prečítali a ktoré vlastne odozdal aj sekretár komisie, áno, neviem, či teda sa požaduje od dezignovaného komisára, aby to hneď podpísal, alebo či stačí, keď to budem verejne deklarovať, že áno, súhlasím tými otázkami, ktoré sa týkajú informácií. Súhlasím aj s tým, že budem sa zúčastniť, e, e, zúčastňovať na zasadnutí jej komisie v tejto oblasti. Aj pokiaľ ide o ten tretí odsek, súhlasím, podpísal som vám to tu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne vám, všetkým prítomným. Nie pretože mi dali tento papier na podpis, ale ďakujem vám za všetky otázky a vzájomnú výmenu názorov. Dúfam, že toto vlastne bude určitou bežnou normou v našich vzťahoch. Že budeme ozaj dohlbky diskutovať a vymieňať si názory. Ja som vždy bol toho názoru, že toto je veľmi dôležité, aby takáto dobrá komunikácia je tu medzi komisiou a parlamentom prebiehala a bude to určite na prospech e, postu komisára pre hospodárskú súťaž. Takže úloha komisára je úlohou, ktorá súvisí s hlbokým presvedčením v európskeho ducha a určite ja mám záujem pokračovať na procese prehlbovania európskej integrácie. Vieme, že to začínalo ťažko, Proces bol náročný a pokročili sme veľmi významne a nesmieme zabúdať, aj keď možno nie sú to najaktuálnejšie témy vždy, ale vlastne je to vec, ktorú musí mať vždy na zreteli. My ako Európania máme pred sebou veľké výzvy aj do nastávajúcich rokov. A tak ako ja som sa zúčastnil na mnohých viacerých zasadnutiach G20 a asi o mesiac a pol, myslím, opäť budeme mať ďalšie, aby sme hovorili o kríze a ako ju riešiť. Alebo som sa zúčastnil na rokovania, ktoré sú, sa konajú tu, v parlamente. Proste toto všetko odráža tie dôležité úlohy, pre ktorými stojíme my, komisia, aj vy, parlament. A úloha parlamentu je vďaka Lisabonskej zmluve teraz posilnená. Stojí pred nami rovnaká ambícia. Sme proste zastancovia myšlienky spoločnej Európy a silnej Európy a preto verím, že vďaka našej spolupráci bude Európa nielen silnejšia z hľadiska toho, ako stanovujú, e, stanovuje zmluva, ale aj fakticky v živote bude Európa silnejšia. Ďakujem. Uh, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne výboru a dokonca sa nám podarilo skončiť na čas. Chcem pripomenúť, že dnes večer máme hodnotiace zasadnutie v ASP 1G3 o 8. Aj ja som unavená, ale nie.